Uh, Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, všetci prítomní v tejto miestnosti. Ako už tradične, toto je otvorené zasadnutie výboru ITRE. Ako vždy sme vysielaní na internete. To znamená, že začneme rovno s našim programom. Keďže máme pred sebou na programe dôležité témy. Pokiaľ ide o program zasadnutia, je to všetko vo vašich zložkách. Kolegyne, kolegovia, chcem sa spýtať, či ma dobre počujete. Hey. I don't like use this. Výborne, no, nerád používam toto kladivko, ale Žiaľ, zdá sa, že teraz sa bez tohoto nástroja nezaobídeme. Thank you. And the... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide teda o program, je to vo vašich zložkách. Ak nie sú žiadne pripomienky, môžeme schváliť program v predloženej podobe. Chcete povedať niečo k programu? Nie? Výborne. Takže stále sa zaberáme programom, výborne, program je schválený. You see point number two. Teraz bod číslo 2, oznámenia predsedu. No nemáme žiadne oznámenia, lebo minulý týždeň sme mali zasadnutie nášho výboru a všetky oznámenia vám boli poskytnuté vtedy. Teraz sa dostanem bodu číslo 3. Vytvorenie Európskej energetickej únie. Chcel by som v Európskom parlamente privítať podpredsedu Európskej komisie Maroša Ševčoviča. Je to podpredseda, ktorý je zodpovedný za energetickú úniu. Pán podpredseda, drahý Maroš, my sme sa už s vami stretli mnohokrát v Európskom parlamente v poslednom volebnom období, ale tentokrát vlastne máte novú zodpovednosť. Totiž ide tu o medziinstitucionálnu spoluprácu. To je to, čím sme sa zaoberali v minulosti. Teraz ide o energetickú úniu. Aj v poslednom legislatívnom období ste boli pod predsedom komisie, ale teraz je tu nová téma, energetická únia. A na úrovni Európskeho parlamentu je za túto tému zodpovedný výbor ITRE a my sme pripravení na skutočne detailnú diskusiu, pokiaľ je túto tému. Totiž toto je jedna z najdôležitejších myšlienok, pokiaľ ide o najbližších 5 rokov, pokiaľ ide o funkčné obdobie parlamentu, komisie, ale samozrejme aj rady. No a pokiaľ ide o túto diskusiu, naplánovali sme si na celú rozpravu 2 hodiny, to znamená, že mali by sme skončiť približne o 5. Ak by som vás mohol požiadať o vaše úvodné slovo, pokiaľ ide o túto tému, a potom budeme viesť diskusiu. Nech sa páči. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda Buzek, drahý Jiří, poslankyne poslanci, kolegyne, kolegovia. Dovolte, aby som na úvod povedal, ako na mňa zapôsobil vaša prítomnosť a váš záujem a ten počet z vás, ktorí chcú diskutovať o téme energetickej únie. Preto som skutočne vďačný Európskemu parlamentu, predovšetkým výboru ITRE, za to, že sa zorganizovalo toto mimoriadne zasadnutie výboru. Totiž to jasne znamená, vysiela, alebo vysiela signál, že tento projekt energetickej únie je veľmi dôležitý pre európskych občanov a je to veľmi dôležité pre Európsku úniu ako takú. Pokiaľ ide o vytvorenie energetickej únie, je to jednoznačne jedna z hlavných priorít, pokiaľ ide o Junckerovú komisiu a môžem skutočne už na tomto mieste stručne hovoriť o niektorých myšlienkach, na ktorých momentálne pracujeme a čo je ale ešte dôležitejšie, ide o to, že dobré návrhy vyplývajú z dobrej diskusie. Viem, že mnohí z vás sú experti na oblasť energetiky, mnohí z vás už viedli skutočne detailné diskusie na túto tému. Ja by som v tejto fáze chcel skutočne zdôrazniť, že som tu, aby som počúval, aby som si poznačil vaše priority, vaše obavy a samozrejme aj myšlienky. Viem, že niektorí z vás pripravujú písomné stanoviská, pokiaľ ide o energetickú úniu, iní iste ma budú ešte kontaktovať osobne a budeme viesť diskusiu na túto tému. Ja by som akorát chcel skonštatovať, že ja som pripravený s vami spolupracovať v najbližších týždňoch, aby sme zabezpečili to, aby tie návrhy, ktoré sa týkajú energetickej únie, boli čo najambicioznejšie. Ja by som chcel povedať, že pokiaľ ide o naše stretnutie dnes, je veľmi dobre načasované, totižto vlastne o niekoľko týždňov plánujeme dopracovať text a ja už sa teším na našu diskusiu, ktorú budeme viesť po mojom stručnom úvode. Pokiaľ ide o harmonogram našej práce, chcel by som aj o tom hovoriť a pevne verím, že to potom schváli aj kolegium koncom februára. Momentálne diskutujeme s predsedom Buzekom o tom, ako môžeme potom zabezpečiť, aby práve vy ste boli prví oficiálne informovaní, pokiaľ ide o projekt Energetickej únie. A potom ide o to, ako vytvoriť dobrý rámec na to, aby sa vedla diskusia medzi Európskym parlamentom a komisiou, ako aj neskôr s radou, ktorá potom vstúpi do tohoto procesu a rámca, ktorý pripravujeme. Kolegyne, kolegovia, poslankyne, poslanci, priatelia, pokiaľ ide aktuálnu komisiu, začala prísľubom, že chce byť iná, chce sa sústrediť na veľké veci a pokiaľ tieto veľké témy sú to tie politiky, ktoré skutočne majú zásadný vplyv na život občanov v Európskej únii. Je tu o to, ako zabezpečiť to, aby napríklad ceny energií pre domácnosti boli dostupné, aby sme boli stav, tak povediať, chránení pred geopolitickým nestabilitou. Ide o to, ako zabezpečiť, aby naše malé a stredné podniky si mohli kúpiť energie za konkurenceschopné ceny, aby mohli byť naďalej motorom rastu a vytvárali tie pracovné miesta, ktoré potrebujeme v budúcnosti. Ide o to, ako zabezpečiť to, aby vlastne tie myšlienky, alebo teda tie tie, tí ľudia, ktorí pracujú či už v Helsinkách alebo v Porto, aby mohli presadzovať svoje myšlienky, aby pracovali tu a nešli do USA alebo do Číny a aby Európa sa stala lídrom tejto oblasti. No a zároveň ide o to, ako zabezpečiť tomu, aby moje deti, vaše deti, deti v Bratislave alebo v nejakom inom mieste, či už v veľkom meste, v malom alebo dedine v Európe, aby všetci, ale zároveň aj ich deti a ďalšie generácie, nemuseli platiť, platiť ceny za environmentálne pochybenia predchádzajúcich generácií. No a tieto ciele sa možno zdajú ambiciozne, ale dôležité, že sa dajú dosiahnuť. Je tu politická klíma na to, aby sa rozbehla energetická únia. Myslím si, že aj pokiaľ ide aktuálnu geopolitickú situáciu, ktorá sa týka našich východných hraníc, je to samozrejme nešťastná situácia, ale vidíme, že energetická bezpečnosť je o to dôležitejšie. Pokiaľ ide o dohoda Rady, ktorá sa týka rámca do roku 2030, otvára dvere na to, aby sa dosiahla ambiciozná dohoda v Paríži. Aj iní politickí lídry na svete preukazujú ochotu prevzať zodpovednosť a zapojiť sa do procesu, aby sa znížili emisie skleníkových plynov. No a máme tu novú komisiu, ktorá sa bude snažiť, aby Európska únia bola odolná, pokiaľ ide o energie a aby sme reagovali primerným spôsobom na eh, klimatické eh, výzvy. Je tu Junckerová komisia, ktorá zabezpečiť potrebné prostriedky pre energetický sektor a to všetko naznačuje to, že je tu veľké odhodlanie Ide to o to, ako vytvoriť určitú kritickú masu politickej vôle na to, aby sa podarilo dosiahnuť tieto ciele a skutočne zmeniť situáciu. Preto si myslím, že toto je skutočne šanca pre nás, aby sa to podarilo zrealizovať. Nastal čas, aby sa spravil veľký krok vpred a preto musíme zabezpečiť, aby sme využili túto príležitosť. Dámy a páni, napriek značnému pokroku, ktorý sa dosiahol v posledných rokoch a skutočne sa nám podarilo dosiahnuť značný pokrok, musíme byť úprimní a musíme skonštatovať aj to, že naše aktuálne energetické politiky nie sú udržateľné a to skutočne je tak. Ceny sú veľmi volatilné, veru, vedú k špekuláciám, je tu zlá predvídateľnosť z dlhodobého hľadiska a tá skutočnosť, že väčšina našej energie pochádza z mimo EÚ, vlastne z pár štátov, ktoré využívajú tieto dodávky energie ako politický nástroj v rámci rokovaní, znamenajú stále riziko, že môže dojsť narušeniu dodávok. Vidíte tuto veľmi jasný príklad e, toho, ako závisíme od dovozu plynu, ropy a aká je naša závislosť na dodávkach tretich strán do Európskej únie. Európska únia dováža 90 ropy, 66 plynu, 42 pevných palív a 6 členských štátov sú na 100% závislé od plynu, ktorý pochádza z Ruska. Takže myslím si, že to jasne poukazuje na to, aká je dôležitá geopolitická situácia, ako musíme postupovať, aby sme zvýšili našu nezávislosť, našu energetickú bezpečnosť a aký pokrok musíme dosiahnuť, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, lebo to sú naše vlastné zdroje. Okrem toho si myslím, že musíme byť veľmi úprimní a musíme skonštatovať, že pokiaľ ide náš energetický systém je skutočne fragmentovaný, máme tu 28 národných takové situácií a niektoré časti nášho kontinentu nie sú dostatočne integrované do energetických systémov. Keď sa pozriete na túto stránku, tak vlastne vidíte, aké veľmi rozdielne politiky realizujú jednotlivé štáty alebo regióny, pokiaľ ide o ich návrhy e, z trhu s kapacitami, pokiaľ ide o mechanizmy týkajúce sa kapacít, na jednej strane sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo to, aby pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, aby zohrávali primeranú úlohu v rámci toho, tohoto mechanizmu kapacít. Ide o to, či to potrebujeme vybudovať všade v Európe. Musíme to mať skutočne v každom členskom štáte. Musíme platiť takéto vysoké náklady za to všetko. Alebo môžeme hľadať nejaké lepšie riešenie na európskej úrovni a ja vás môžem ubezpečiť a iste sa zhodneme na tom, že pokiaľ ide o Európu v tomto konkrétnom príklade, to je jasná odpoveď. Takže pozrieme sa na podporné schémy obnoviteľných zdrojov energii, Ako veľkú cenu sme platili za to, že sme nešli cestou európskeho riešenia, sme uprednostili vnútroštátne schémy a systémy. Keď počúvam, čo hovoria jednotlivé think tanky a čítam rozličné štúdie, tak jedno číslo, ktoré je skutočne prekvapujúce, že sa týka toho, že ak by sa začalo začiatku obnoviteľnými zdrojmi energii, začalo by sa hneď na európskej úrovni, mohli by sme ušetriť 140 miliard eur. Je to skutočne veľa peniaze, ktoré sme mohli využiť efektívnejším spôsobom a lepším spôsobom v budúcnosti. No a ďalší problém, ktorý máme v Európe, sa týka toho, že zatiaľ čo mnohí z nás po tomto stretnutí prídu do svojich teplých domácností. Stále je tu veľký počet európskych domácností, kde nemôžu si dovoliť dostatočne kúriť jednoducho preto, lebo nemôžu si dovoliť tie náklady na kúrenie. Dámy a páni, 10% našich domácností je, tak povedz, energeticky chudobných a myslím si, že pokiaľ ide Európu, najväčšiu ekonomiku na svete, by sme mali postupovať lepšie a mali sme zabezpečiť to, aby tento problém sa vyriešil v budúcnosti. No a samozrejme, tu nejde len o domácnosti. E, naše firmy sú e, konfrontované s trojnásobne vyššími cenami plynu v porovnaní s americkými partnermi. No a samozrejme to je veľká záťaž na náš priemysel a na našu ekonomiku. No a keď hovoríme o našom priemysle, pokiaľ 10 najväčších solárnych spoločností, tak musíme si uvedomiť, že ani jedna sa nenachádza v Európe. No a zatiaľ stále sa mrhá, sa mrhá energiou, stále ešte nemáme nízkouhlíkovú spoločnosť ani ekonomiku. Jednoducho trvá to, bude to vyžadovať čas. No a potom pokiaľ ide o e, zainteresované subjekty, to potvrdzujú či už e, e, environmentálne organizácie alebo spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti. No a počas môjho vypočutia som hovoril o pláne týkajúcom sa energetickej únie, ktoré by sme chceli teda zrealizovať. A ide o nástroje, ktoré by sme chceli vyvinúť a reagovať na výzvy, ktoré som práve popísal. Chcel by som sa zamerať na 5 úzko prepojených dimenzií. No a do konca februára navrhneme konkrétne kroky pre každý, jeden z tých, každý z týchto bodov. Takže teraz by som chcel stručne prejsť tie hlavné dimenzie. Prvá Myslím si, že je to veľmi jasné, pokiaľ v aktuálnu situáciu, sa nachádzame, že musíme zlepšiť našu bezpečnosť dodávok, ktorá sa opiera o solidaritu a dôveru. Európska únia je najväčším dovozcom energie, dovážame energiu v objeme viac ako 400 miliard eur každý rok. Znížiť túto závislosť na dovozoch si vyžaduje množstvo aktivít, musíme zvýšiť pre všetkým energetickú účinnosť, musíme lepšie využívať naše domáce zdroje energii, by, mali by sme lepšie diverzifikovať tak zdroje, ako aj dodávky našich energií a myslím si, že pokiaľ ide o poslednú tú ságu týkajúcu South Stream. Malo by to byť e, poučenie, ale zároveň príležitosť tejto súvislosti. Takže zvýšme transparentnosť, pokiaľ ide o zložité e, dohody o dodávkach plynu s OPECom. No ako vlastne povedala aj podpredsednička komisie Mogherini, skúsme vytvoriť tak koherentnú energetickú diplomáciu na úrovni EÚ. My sme najväčšou ekonomikou na svete, sme najväčším klientom, najväčším zákazníkom, pokiaľ energetiku a malo by sa k nám tak pristupovať. Mali sme byť rešpektovaní primerným spôsobom. Pokiaľ je druhú dimenziu, ktorú by som chcel navrhnúť, spomenúť. Tá sa týka toho, ako vlastne vytvoriť jednotný trh s energiou, ktorý bude veľmi konkurenceschopný. Iste viete, že tu sa už dosiahol značný pokrok, ale zároveň ide o to, že je dôležité odviesť veľa práce, totiž to potrebujeme taký trh s energiami, kde energia tečie voľne, slobodne, kde je konkurencia, konkurencia a je možné zabezpečiť najlepšie ceny, zatiaľ čo sa budú dodržiavať e, princípy týkajúce sa životného prostredia ako aj sociálne štandardy. Ide o to, ako vyriešiť regulatórne technické prekážky medzi členskými štátmi. No a samozrejme, to sa nestane zo dňa na deň. Ako prvý krok je dôležité vybudovať regionálnu spoluprácu, posilniť ju v rámci európskeho rámca. No a potom, pokiaľ ide o e, výmeny, ktoré som mal s e, zástupcami lokálnych združení, a firiem som pevne presvedčený, že je možné vybudovať energetickú úniu iba ak aktívne budú tam prispieť lokálni aktéry, občania a mesta. Inteligentné mesta, to znamená, že musíme skutočne zapojiť aj mesta do tohoto procesu, aby sme získali ich podporu a aby si osvojili takúto dôležitú transformáciu, ktorú chceme navrhnúť. No a potom tretia veľmi dôležitá dimenzia sa týka toho, že chcel by som navrhnúť aby sa zvýšila energetická účinnosť. Ako iste viete, najčistejšia energia je tá, ktorú vôbec nepotrebujeme, nespotrebujeme. Menej konzumovať znamená menej e, zaťažovať životné prostredie, šetriť prírodné zdroje, pokiaľ o zlepšenia v oblasti energetickej účinnosti, zároveň to bude viesť tomu, sa zvýši bezpečnosť dodávok, konkurencieschopnosť a udržateľnosť. No a tu, opätovne, spotrebitelia by mali byť do toho zapojení. Takže je tu viacero štúdií, ktoré poukazujú na to, že spotrebitelia môžu mať z toho značný prospech, eh, pokiaľ ide o eh, zlepšeného trhu s energetickou účinnosťou. A bol som skutočne prekvapený z tých stretnutí, ktoré som mal. Eh, na jednom sa skonštatovalo, že 90 našich domácností energeticky účinný. No ale na druhom stretnutí s súkromnými investormi niektorí prezentujú dôchodkové fondy, hovorili o tom, že reprezentujú skutočne aktíva v objeme 9 biliónov eur, sú ochotní investovať do energetickej účinnosti, pokiaľ ide o sektor budov, takže je tu, sú tu investori, je tu dopyt, je dôležité to prepojiť a by sa zabezpečila určitá dynamika a zmena a takto môžeme zvýšiť energetickú účinnosť a to by, to by pomohlo e, starostom, miestnym združeniam. Ide o to, aby sa nezlakli všetci tej komplexity tej úlohy, ale ide o to, ako to zabezpečiť a začať ten proces. 40 energie, ktorú spotrebujeme, sa používa na kúrenie alebo chladenie. Chodíme sa všetci na to, že môžeme inteligenčným spôsobom využívať energie a bolo by možné zlepšiť úsilie tejto oblasti. No a potom, pokiaľ ide o štvrtú dimenziu, chcel by som zdôrazniť to, že je veľmi dôležité tu zaviesť dekarbonizáciu našej ekonomiky. Blíži sa Paríž, no a to je cesta energetickej únie. V oktobri sme sa zhodli na záväzných cieľoch, pokiaľ ide o zníženie e, emisí e, skleníkových plynov domácnosti o minimálne 30 To je dynamika, ktorú nesmieme premrhať. Pokiaľ ide o Limo, Energetická únia pracovala veľmi dobre. Mali sme dobrú spoluprácu a pokiaľ ide o podpredsedničku a vysokú predstaviteľku Mogherini spolu s komisárom Kaniete, ako aj ja, sme sa snažili zabezpečiť to, aby táto spolupráca aby tento jeden hlas, pokiaľ ide o klimatickú diplomáciu, bol, hlas, bol jasný, hlasný a spravíme všetko preto, aby sa podarilo dosiahnuť úspech na Pari- Paríži. Nejde o Európu, ide o celú planetu. No a zároveň si musíme aj doma splniť naše úlohy. No a ja by som chcel apelovať na všetky strany, aby sa tu skutočne dosiahla zhoda, pokiaľ ide o stabilizačnú trhovú rezervu, aby sme mohli pokračovať našej práci, všetkým pokiaľ ide o revíziu ETS. To je veľmi nevyhnutné a sú tu veľké očakávania zo strany podnikov. To znamená, že musíme zvýšiť naše úsilie, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje. Predseda Juncker povedal, že pokiaľ ide o energetickú úniu, malo by to byť jednotka na svete, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, tak znamená, že musíme zvýšiť naše úsilie, dekarbonizovať aj dopravu, kde sa produkuje veľké množstva skleníkových plynov. No a posledná dimenzia, veľmi dôležitá, akým spôsobom môžeme lepšie podporiť obnoviteľné zdroje energie tým, že budeme investovať do výskumu a vývoja. Ďalšie investície do výskumu a vývoja sú veľmi dôležité, nielen pokiaľ ide o energeti- alternatívne energie, ale pokiaľ ide o znižovanie spotreby v jednotlivých oblastiach, takže dôležité je byť lídrom tejto oblasti, to bude určité eh, príležitosť pre export a priemysel a vytvoria sa aj potom pracovné miesta a zabezpečia hospodársky rast. Viem, že to je tak či tak priorita pre Európsku úniu a viem, že vy budete o tom diskutovať, máte to vlastne ako ďalší bod vášho programu. Takže poslankyne, poslanci, pokiaľ ide o týchto 5 dimenzií, o ktorých som hovoril, odzrkadľujú holistický prístup pokiaľ ide o jednotlivé oblasti politiky, týka sa to dopravy, konkurenceschopnosti, polnospodárstva až po priemyselné politiky. No a keďže nemáme veľa času, nemôžem o všetkých aspektoch, ale som si istý, že naše ambície sú jasné, ambície sú jasné, bude to naša zodpovednosť, aby sme zabezpečili to, aby tieto dimenzie, ako aj jednotlivé oblasti politik boli harmonizované aby sme vlastne prekonali tú kultúru, kde každý koná sám za seba, dôležité spájať všetkých aktérov, aby si sadli spolu k jednému stolu a zabezpečili to, že pracujú za tie isté účely a snažia sa dosiahnuť tie isté cieľe. Pokiaľ energetickú úniu vyžaduje si to e, dobrý systém riadenia. No a ja som si prečítal ten list, ktorý niektorí z vás poslali predsedovi Junckerovi, pánovi Kanietemu, ako aj mne pre túto tému. Ja som častokrát bol v tomto parlamente a ja veľmi vážne beriem vaše obavy a súhlasím s tým, že pokiaľ ide o parlament, že je to vlastne ako spoluzákonodarca musí hrať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o to, ako zabezpečiť to, aby energetická únia sa stala a realitou, aby sa to zrealizovalo. Práve preto, keď vlastne sa schvália tieto stratégie, keď to kolegium príjme asi za mesiac, na prvom mieste vlastne z kolegia pôjdem práve, aby som sa stretol s zastupcami našej inštitúcie, aby sme hovorili o tej celej stratégii, budem hovoriť členmi Európskeho parlamentu. No a zároveň to spravím preto, lebo potrebujem vašu podporu, spolieham sa na vašu podporu, lebo e, táto transformácia je možná, iba ak budeme spolupracovať. Strong support from the European Parliament. If you allow me, Mr. President, I would... Uh, Ďakujem pekne, ak by ste mi dovolili, pán predseda, ja by som sa týmto, týmto by som už skončil a veľmi rád zodpoviem otázky poslancov Európskeho parlamentu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma sem pozvali a že ste mi dopriali toľko veľa času. Thank you, Mr. Vice President, for your presentation. similar... Veľmi pekne ďakujeme za túto práciu e, ste stále veľmi nabití energiou, ako to bolo počas vášho vypočutia, keď ste tu boli vďaka medziinstitucionálnej spolupráci a výsledkom, ktoré ste dosiahli, naozaj viete veľa o tom, aká je medzi nami spolupráca, teda medzi Radou Európskym parlamentom. A by veľmi dôležité pre nás je, sú teda vaše predstavy o tom, aké si predstavujete energetickú úniu, takže aby som teraz začal tým, že by som dal slovo všetkým našim koordinátorom. Takže teraz z EPP ide pán Kristianiš Škarinč, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pekne pán Ševčovič za to, že ste nám poskytli prehľad toho, na čom vy pracujete ako viete, náš výbor v súčasnosti pracuje na správe z vlastnej iniciatívy, ktorá sa týka energetickej bezpečnosti, o ktorej si myslím, že je mimoriadne dôležitá pre komisiu, aby pri, pri vypracovaní toho, toho svojho návrhu a pri presadzovaní svojho návrhu. Takže by som sa vrátil k niektorej z informácií, ktoré ste poskytli a týka sa táto otázka bezpečnosti dodávok na vnútornom trhu. E, ja sa pamätám, že, alebo pokiaľ viem, tak pred dvoma týždňami ste boli v v Moskve, kde, si, sa objavil pán Miller, ktorý povedal, že začneme teraz budovať e, tú tureckú spojku, pretože cez Ukrajinu nič neprejde. A keď to nepostavíte vy, tak my predáme ten plyn inde. No naozaj veľmi konštruktívny prístup k partnerovi. No, tak to jasne vyjadruje, akého partnera vlastne máme a aké výzvy, ktoré pre nami stoja z hľadiska nepredvídateľnosti tohto partnera. Tak otázka je, čo sa teda dá urobiť, pretože náš trh je fragmentovaný, je rozdrobený a keď hovoríme o rôznych, e, o tom, že si robíme, keď hovoríme o východnom partnerstve, v podstate hovoríme aj tak viac menej o Rusku. Takže bolo by dobré, aby sme tu mali dvojcestný dialog s ruským dodávateľom, čiže majú, oni majú rôznu dohodu s krajinou A, s krajinou B, s krajinou C, všetky karty v rukách má Miller a vy ako podpredseda komisie vlastne zistíte až potom, že čo za zmluvy si dohodol, alebo sú dohodnuté či sú vôbec v súlade s, e s legislatívou. Takže neviem, či bude, keď chcete hovoriť za 500 miliónový trh Ruskom, aby ste dosiahli lepšiu dohodu, tak e, ako sa to dá pres, ako sa to dá presadiť či dohodnúť, keď v podstate mnoho z tohto je v rukách súkromných firiem. Tie energetické firmy sú súkromné firmy a nechcú, e, aby sa tieto informácie zverejňovali alebo aby sa kto dozvedel, že za aké ceny oni čo nakupujú. Takže možno, že sa to aj stále budeme, či už to budú také alebo onaké podniky, stále musíme z toho východu brať množstvo plynu a akým spôsobom chcete vlastne, si predpo, ako si predstavujete budúci biznis s takými e, ľuďmi, ako je pán Miller. Ďakujem pekne teraz e, za SAD, kolega Digatanika. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som využil možnosť hovoriť po rumunsky.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 smernicu o energetickej efektívnosti budov. Konkrétne by som sa chcel spýtať energetickú efektívnosť budov. Chcel by som vidieť, že či nový návrh bude brať do úvahy a práve tých najzraniteľnejších obyvateľov, tých najchudobnejších občanov. Ja viem, že pán Juncker povedal tiež, že potrebujeme energetickú ekonomiku pre EU Európu, potrebujeme v energetike vyrábať eh, pracovné miesta, vytvárať pracovné miesta a energia tvorí dôležitú časť európskeho hospodárstva, celej európskej ekonomiky a, aj, a keď chceme znižiť spotrebu o 20 alebo znižiť e, emisie o 20 akým spôsobom to chceme dosiahnuť teda do roku 2020. Keď každý súhlasí s tým, že potrebujeme vytvoriť pracovné miesta, zachovať tie, ktoré máme, to je pravda, ale priemysel, ktorý spotrebúva množstvo energie, tam hrá dôležitú úlohu v tomto. Priemysel tiež potrebuje naozaj spolahlivý právny rámec, aby vedeli, kde sa nachádzajú, aké sú podmienky aj v Únii, ale aj zvonku. Akým spôsobom im toto vieme zabezpečiť? osobitne v zmysle cien energií. Cena energie má vplyv na naše ekonomické aktivity. Ako môžeme zabezpečiť to, že táto cena bude dostatočne predvídateľná aj v budúcnosti? A to určite bude mať potom vplyv aj na to, akým spôsobom členské štáty dotujú energie, osobitne tie obnoviteľné, e, obnoviteľnú energiu alebo z obnoviteľných zdrojov. A videl by som príklad také Rumunsko my už máme aj e, veternú energiu v Rumunsku, ale predávame asi za cenu, ktorá je 10 až 15 nižšiu cenu, než je skutočná e, cena. Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem za tieto slova. Teraz e, nasleduje pán Marek Jozef Grobarčík za EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám pekne, pán komisár, za prezentáciu, ktorá naozaj neobyčajne potvrdila alebo ukázala nám, ako by mohla vyzerať e, budúcnosť Európskej únie v oblasti energií. A prvá taká, prvé také konštatovanie je veľmi jednoduché, pretože toto všetko, čo ste povedali, to vieme, pán komisár, hovoríme o tom už dlho a nič sa za tým to nerieši zatiaľ. Tiež ste položili veľmi podstatnú otázku, aj keď je to otázka, ktorá sa týka nášho východného dodávateľa. Čo sa stane, keď nám ten východný dodávateľ prestane dodávať plyn do Európy? Ako vyzerajú alternatívy? Máte, e, ste pripravení na nejaké alternatívne riešenie, alternatívne zásobovanie? E, máte aj predstavu o tom, koľko by to stálo, takéto presmerovanie? zásobovania. Takisto ste hovorili o obnoviteľných zdrojoch energie. To je nevyhnutné, ale chcel by som obrátiť pozornosť ako aj predrečník, že to je aj tak v súčasnosti najdrahší zdroj energii, e, zelená energia. Čiže ako chceme zabezpečiť konkurencieschopnosť Európskej únie a vytvárať pracovné miesta práve na najdrahšom spôsobe výroby energie, na najdrahšej energii. Čiže Takisto ste sa nedotkol, nedotkol otázok, e, ktorá súvisí s energiou, ktorá už e, tu v Európe je využívaná a je, je, je potrebné ju oduhlíkovať, teda, alebo tá, ktorá využíva uhlík pri produkcii. Ale sú tu aj, ide tu o uhlie, plyn, ako aj bridlicový plyn, sú tu takéto rôzne možnosti. Aké máte napríklad koncepcie v týchto otázkach? A potom ešte ďalšia vec, pokiaľ ide o prepojenie, e, pán európske prepojenie potruby či plynovodov Chcel by som sa spýtať, aké sú potom finančné návrhy, či vôbec nejaké existujú, aspoň nejaké provizorné návrhy, koľko by asi takéto prepojenia e, paneurópske stály, respektíve paneurópske prepojenie e, plynovodov e, ktoré by určitým spôsobom aspoň zmiernili to nebezpečenstvo, ktoré číha z východu a či komisia na niečom takom pracuje, či má to aj finančne vypočítané, pretože to je v podstate podstatné pri e, tvorbe spoločnej energetickej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pánu. Predseda, ďakujem pekne za túto otázku. A ďalším rečníkom bude kolega Petersen za ALDE, ktorý je podpredsedom výboru ITRE. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Určite je to veľmi dôležitá úloha, ktorú ste sa podnikli poctu vykonať. A moja otázka sa týka dvoch vecí. Jedna vec sa týka samotného riadenia a druhá vec e, sa týka financií, pretože jasné je, že aby tieto projekty fungovali, musíme mať dobrý systém governance, dobré, e, dobrý systém správy či riadenia. Musí to byť dobre podstavené aj na legislatíve. A moja prvá otázka súvisí s tým, že všetka tá legislatíva, ktorá musí byť prijatá, musí byť aj implementovaná, ako e, viete, túto v súvislosti s spolurozhodovaním, ako môžeme zabezpečiť to, že tento parlament, ktorý je demokraticky zvolený, bude zapojený do budúceho procesu implementovania tejto legislatívy, ktorú budeme potrebovať z týchto e, iniciatív, ktoré ste popísali vy vo vašom, vy, vašej výročnej správe v rámci e, ste hovorili, e, akým spôsobom teda si predstavujete pri implementácii toho programu e, alebo celej tej, tej governance, toho riadenia toho, akým spôsobom sa do toho má vstúpiť Európsky parlament, ale to spolurozhodovanie. To by ma zaujímalo. A potom tá druhá otázka, tá sa týka financovania. Keď chcete financovať všetky tieto energetické projekty, naozaj musia splniť svoju úlohu aj súkromné peniaze. A ako by ste na to poukázali, že je tu množstvo projektov, ktoré sú vonku nielen v oblasti, aj v samotnej oblasti, ktoré sa týka e, efektívnosti, ale my to musíme urobiť zaujímavé pre súkromných investorov, aby prišli do tejto oblasti. Ale aby som sa chcel spýtať, akým môžeme ten Junckerov plán odbyrokratizovať, e, tak aby sme tie peniaze naozaj pre naše projekty získali, lebo peniaze sú, len treba ich prilákať. A ďalšia otázka, ešte vy ste sa trošku toho dotkli, myslím si, že v tejto otázke, len bol by som rád, keby ste trošku viac o, o tomto ešte pohovorili. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne za vaše pripomienky. No ale vo výbore ITRE je vždy problém, že kto by, komu treba dať slovo ako prvému. E, pretože vo výbore ITRE sú zelení e, e, väčšou politickou skupinou, takže by som dal slovo Klodovi Turmesovi. Nech sa páči za zelených. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, za tento, za tento outline toho, že aké sú pred nami úlohy Chcel by som povedať, že mohla by sa to nazývať energetická a klimatická únia, pretože to by bolo potom jasné, že týka sa to zároveň aj zmeny klímy. Ja som bol dosť šokovaný asi pred 1,5 mesiacom, keď som sa dozvedel nie čo, kedy, v čom e, e, občania nehrali žiadnu rolu a ja viem, že vy ste sa snažili napraviť túto chybu. Predsa nemôžeme mať energetickú úniu alebo svete úniu pre energiu a klimatickú zmenu bez účasti občanov. Ako ja si, takže som teraz rád, že ste to, toto napravili. Pokiaľ ide o Rusko, musím povedať, že osobne som bol tiež šokovaný spôsobom, akým ste boli prijatí v Moskve. Myslím, že mnohí z vás, ktorí vás poznajú, vedia, že ste pomerne e, rozhodným politikom, ktorý sa však snaží budovať, sa snaží budovať mosty a že ste zmierlivým politikom a je chcel som vedieť, aké sú odpovede na ruské chovanie, čiže my sa snažíme znižovať um, znižovať do dovoz a teraz, e, čiže keď sa budeme snažiť znižiť e, dovoz, e, tak v podstate pre všetkých tých, ktorí do, produkujú plyn, budú vedieť, že keď chceme vyrábať alebo dodávať Európskej únii, musíme to robiť za nejakých iných podmienok. Takže toto vítame a tiež aj to, že chcete toto splniť a je tu ešte ďalšia otázka, že E, najväčším byrokratickým nástrojom je ekodizajn. Ekodizajn je veľmi dôležitým nástrojom pre znižovanie nákladov, čo je dôležité pre spotrebiteľov a znižovať e, nároky na energie a určite ekodizajn má svoje e, dôležité miesto. Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, niektorí kolegovia hovoria, že sú drahé. Ja, prepačte, si myslím, že, nie že boli drahé E, a tie náklady, ktoré boli pred e, sú úžasné. Bol som na medzinárodnej konferencii, kde som videl, že sa investuje 60 eur na, jedno, ne na jeden megawatt, e, čiže už to začína byť aj lacnejšie v porovnaní s inými zdrojmi energie ale možno, že to, že pre nás to revolučné je, že my máme nekalú uh, hospodárskú súťaž tu. Um, Čína A na, tiež, keď Američania, ktorí vlastne um, vyvážali tam naftu do uh, um, Afganistanu a teraz fotovoltaiku, fotovoltaiku podporujú už aj Američania množstvom peňazí. Takže keď chceme, aby obnoviteľné zdroje boli čím slom jeden, tak potom musí tá priemyselná politika musí byť schopná dať odpoveď eh, týmto, tomuto, tejto nekalej konkurencii, ktorá tu vo svete existuje. A podľa mňa tá ďalším dôležitým krokom je regional governance a myslím, že musíme prekonať tieto rôzne rozdiely. 73% eh, eh, našich občanov chce E, energetickú úniu, ale každá vláda povie, že mne nikto nebude zasahovať do mojej energetickej politiky. Čiže tu je jediný spôsob, ako sa to dá riešiť, je na naozaj veľkej regionálnej úrovni a myslím si, že treba takisto pracovať aj v oblasti juho, e, južnej Európy, pretože sa mi vidí, že tam treba najviac popracovať v tejto, to politike, to, to vysvetlenie v tej energetickej únii. Ďakujem teraz kolega. Pán kolega Cirikas. Nuž, ehm, veľmi, ak by takáto Európska únia mala fungovať, tak eh, je naozaj podstatné, aby súčasťou alebo centrom to bol predovšetkým občan našej spoločnosti. A my si myslíme, že energia je naše, patrí medzi základné práva a musíme bojovať proti energetickej chudobe, pretože je tu množstvo občanov e, v Európe, ktorí naozaj sa ocitajú v zlepej uličke z hľadiska energii. A No, všetci obyvateľia v Európskej únii majú mať rovnaký prístup e, k energii. Takisto je dôležité pre nás, aby sme zabezpečili svoju úlohu pre členské štáty, ktoré budú mať eh, na starosti eh, kontrolu, aj kontrolu verejných infraštruktúr a takisto eh, aj Počuli sme zatiaľ, ale nie veľmi kon, veľa konkrétnych návrhov, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energii. niektoré členské štáty sú trošku viac izolované a viete, že do roku 2000 15 tu existuje cieľ, že členské štáty ktoré, alebo regióny, ktoré sú izolované od energetických e, sietí, už nebudú mať byť izolované. Chceli by sme vidieť, ako sa to má udieť a chceli by sme vidieť niečo viac o tom, akým spôsobom budeme spolupracovať s našimi súsednými e, štátmi, čo by malo byť na prospech jednak energetickej bezpečnosti a jednak e, zlepšeniu ekonomickej situácie. A napokon, keďže hovoríme o, o alternatívnych zdrojoch energie, chcela by som opäť e, zdôrazniť, že Európska únia by mala upriamiť svoju pozornosť na zdroje, ktoré sú takisto k dispozícii v Stredomorí a myslím si, že alternatívou by mohla byť aj by mohol byť koridor z východného stredomoria, ale pretože je dôležité, aby Európska únia tam bola prítomná politicky, ale aj prostredníctvom financovania rôznych e, projektov. Ďakujem pekne. Kolega Schaffhauser z mene nezaradených, nech sa páči. Áno, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Rád by som sa teda ešte raz poďakoval a rovno aj ospravedlnil za to, že budem musieť čoskoro odísť, pretože sa musím zúčastniť na jeho zasadnutia. Rád by som sa spýtal dve veci. Poprvé, Európa chcela podporiť konjunktúru, však upadla do recesie a otázka je, či energetická bezpečnosť a, a len neistotu v Lasasku sa uzatvorili dlhodobé zmluvy za pevne stanovené ceny, čo umožnilo investície a transparentnosť, otvorený trh viedol k nepredvídateľným udalostiam no a dlhodobí investori v podstate nemajú istotu, ako sa budú veci vyvíjať. Druhá vec, princíp subsidiarity nestačí byť za energetickú bezpečnosť na úrovni EÚ, ak to nie je možné ani na, ak to nie je možné na úrovni členských štátov. Ďalší bod energia a energetická účinnosť, to je pre mňa angažovanosť, ktorú beriem veľmi vážne. Hovorili ste o 20%, 20% to je 80 miliárd a teda 800 miliárd investícií ďalej Junckerov plán. Malo by to byť asociované z hľadiska všetkých investícií do energetickej účinnosti. Myslím, že by to malo byť eh, ambicioznejšie a uvoľnenie by malo prospievať nielen bankám, ale reálnemu hospodárstvu. To by všetko zmenilo. Nemielte sa, nejde o nedostatočné investície. Už 20 rokov počúvam, že sa investuje dostatočne, ale nič sa nestalo a nič sa nedieje. Energetická únia a energetické spoločnosti nie sú dosť kapitalizované, aby alebo energetická únia nie je dosť kapitalizovaná, aby uh, zvýšila účinnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Helmer. EF DD. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem veľmi pekne. Ja často e, citujem nášho kolegu pána Tajányho, ktorý, keď bol komisárom pre priemysel, e, povedal, že energetické ceny e, spôsobujú priemyselný masaker v Európe a dúfam, že komisár to uznáva. Ja som nedávno sa pripravoval na môj veľký prejav a preto som sa zamyslel nad tým, že prešetrím tento priemyselný masaker stretol som zástupcami hliníkárskeho priemyslu, ocieľarského priemyslu a ďalších. No a skutočne, pán komisár, som zhrozený z toho, čo som sa dozvedel. Hliníkárstvo strátilo 40 svojej kapacít za ostatných 7 rokov, 40 e, tisíc pracovných miest. A to nie preto, že klesl, klesol dopyt, nie dopyt rastie, ale nahradza sa e, výroba importom. Rovnako je to v ociereste, kde 100 tisíc pracovných miest bolo zrušených, zatvárajú sa továrne rovnako ropné rafinérie, momentálne je lacnejšie dovážať to z Ruska alebo z Afriky. No a opätovne rafinérie zatvárajú 10 tisíc pracovných miest priamo, desiatky tisíc nepriamo boli zrušených. To je tá tá, ten masaker. Ja sa stretnem s zástupcami cementárni a ďalších priemyselných odvetví a myslím, že tá situácia bude podobná. Takže máme priemyselné odvetvia, energeticky náročné, ktoré sú vo veľmi zložitej situácii a my v parlamente hovoríme o rezerve pre stabilitu trhu, ktorá je cieľom, čo je politika, ktorej cieľom je znižovať ďalej ceny a znižovať konkurencieschopnosť Európy pre podnikateľov. No a vážený pán predseda, a ešte záverečne, ale veľmi kritický bod, veľmi dôležitý, e, ropný priemysel, mám kópiu správy britskej vlády, ktorá hovorí o tom, že emisie CO2, ktoré sú spojené s e, importovanými e, výrobkami z rafinovanej ropy, sú výrazne vyššie ako tie v Európskej únie a podobná, podobná situácia za oceliarského priemyslu hovorí o tom, že importovaná oceľ spôsobuje dvojnásobok emisí ako tá vyrobená v EÚ. Čiže exportujeme pracovné miesta, exportujeme investície, výrobu a zvyšujeme emisie CO2 súčasne s tým. Takže, vážený pán komisár, ak toto nie je šialenstvo, tak povedzte mi, čo je. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky, vážený pán podpredseda. Máte teraz priestor na odpovede a pripomienky na položené otázky. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ja by som chcel tiež poďakovať všetkým poslancom za ich eh, pripomienky, komentáre a aj otázky. Pokúsim sa ich eh, zodpovedať v poradí, akom boli eh, položené. Pán Karinš, ďakujem veľmi pekne za vašu prácu na správe z vlastnej iniciatívy, myslím, že je veľmi aktuálna. A presne korešponduje s našou prácou na komisii a prečítame sa ju s veľkou, prečítame si ju s veľkým záujmom a budeme sa ju snažiť zapracovať do našej činnosti. Samozrejme problém s Ruskom, to je vec, ktorou sa neustále zaoberáme, nezmizne to len tak, e, musíme vyriešiť a vzťahy s týmto veľmi komplikovaným partnerom a rovnako viackrát som už zopakoval, že myslím, že pre spoločnosť, ako je Gazprom, štandardný spôsob komunikácie komunikovať s klientom, s krajinami, z ktorých spoločnosťami majú zmluvy. A nie len, že budú len oznamovať radikálne zmeny každých pár týždňov, toto nie je štandardné správanie a narúša to i či Gazpromu ako spolahlivého dodávateľa plynu. A ja myslím, že sa musíme prispôsobiť novej realite. Môžem vám povedať, že počas svojej návštevy v Moskve myslím, že som to nebol len ja. Nie len ja som bol prekvapený, ale aj viacerí kolegovia boli prekvapení, ruskí partneri, pretože to bolo ako blesk z jasného neba. To radikálna zmena o organizácii dodávok plynu v budúcnosti a povedal som to už vtedy, zopakoval som to viackrát, systém, ktorý navrhujú, jednoducho nebude fungovať, pretože boli uzatvorené dlhodobé zmluvy, k tomu prejdem o chvíľu, ale v týchto zmluvách nie je len dohoda o objeme plynu, ktorý má Gazprom dodať, dodať svojim klientom až do roku 2030, ale Kadia nie je to e, turecká a cyperská hranica. Takže keď hovoríme o dodávkach a kontraktoch, sú veľmi jasné ustanovenia o týchto dojednaniach. Takže my neustále čelíme e, problému každý let, e, každé leto je toto napätie, čo sa stane v zime. No a myslím, že už teraz sme v situácii, že sme spokojní s tým, ako rešpektujú balíček zimný, ale zase sme nervózni z toho, čo sa stane v marci alebo po marciu sme hovorili s ruskými partnermi a zdajú, zdá sa, že budú mať takú pozíciu, že po konci marca sa jednoducho vrátia ku kontraktom, ktoré boli platné pre obchod s Ukrajinou predtým a vieme, že to bude veľmi komplikované a myslím, že sa touto vecou budeme musieť zaoberať ešte. Takže čo treba robiť? To bola otázka pána Karinša. Myslím, že celkom jasne sa treba venovať všetkým dimenziám, o ktorých som hovoril. Poprvé treba diverzifikovať dodávky nie len cesty, trajektórie, ale aj zdroje. No a druhá reakcia bude veľmi dôležitá, pretože už eh, hovoríme eh, o tom južnom eh, plynovode. Vo februári sa uskutočnia veľmi dôležité zasadnutia so zástupcami krajiny, krajín, krajín kade mali ísť ten južný koridor, ale tiež s zástupcami konzorcií. A takže poučili sme sa z projektu Nabuko. Vieme jasne, aká je naša politická priorita. Treba domu dať adekvátnu politickú viditeľnosť a vytvoriť nejaký mechanizmus, cestovnú mapu, aby sme videli, ako budeme pokračovať v budovaní tohto koridora, aké problémy treba vyriešiť a treba zaistiť, aby projekt bol úspešne ukončený. Myslím, že Rovnako treba urobiť so stredomorským plynovým hubom západné stredomorie, východné, mnohé sa dá urobiť s Alžírskom a myslím, že treba sa ešte zamyslieť nad LNG. Už máme pomerne stabilné kapacity, avšak nevyužívame to, nemáme dobre stabilné prepojenia. LNG by sa mal využívať oveľa intenzívnejšie, no a preto Jedna z myšlienok a nápadov, ktoré budeme podporovať, je holistický prístup k stratégii LNG v Európe. Ako si môžeme vzájomne pomôcť? Ako môžeme sa podeliť o naše zdroje, o potenciál, ktorý máme, ako sa by sa to dalo využiť, ako aj nejaká poistka, viete, že otázka s dodávkami v plynu sa môže skomplikovať a rovnako s vami súhlasím, že potrebujeme eh, inak eh, pristupovať k veľkým medzivládnym zmluvám. Vy ste veľmi správne podotkli, že sú podpísané, no a neskôr ex post eh, jednoducho eh, analýzujeme, eh, či sú v súlade s európskym právom alebo nie. Ja myslím, že by bolo oveľa lep- lepšie, ak by v tomto procese bola oveľa vyššia transparentnosť a naše členské štáty mali byť oveľa otvorenejšie o procese rokovaní, komisia by sa mala zúčastňovať rokovaní a treba zajistiť, aby akákoľvek dohoda tohto rozsahu bola podpísaná v súhľade s európskym právom a aby sme sa vzájomne neprekvapovali. A to už by zvýšilo vyjednávaciu sílu EÚ, už to posilnilo e, rokovaciu a vyjednávaciu pozíciu našich členských štátov a spoločnosti e, počas rokovaní o potenciáli a potenciálnych kontraktoch spoločnej nákup plynu. Toto je vec, ktorá je mimoriadne sen, sen, senzitívna a je veľmi technická a je to otázka, ktorá si vyžaduje veľmi podrobnú technickú analýzu a úplne povedané, Existujú isté rozdiely v názoroch na túto vec. Západné krajiny Európskej únie, tam funguje trh veľmi dobre a oni by boli radi, aby trhové mechanizmy sa uplatňovali, kde by to malo byť eh, hlavne závislé na spoločnosti a sú spokojní s systémom, ktorý teraz je, ale v strednej a východnej Európe je situácia iná. Oni vychádzajú z skúseností v minulosti a mali by radi spoločne nákup plynu, pretože individuálne nakupujú len malé množstva plynu a myslia, že by mohli, mohli získať viac, keby rokovali spoločno. No a preto my teraz chceme podrobne zanalizovať, ako môžeme túto vec vyriešiť. Vidíme tieto dva politické prístupy a súčasne vidíme výzvy z hľadiska eh, zákonov a práva hospodárskej súťaže, kompatibility takéhoto prístupu eh, z DTO a preto myslím, že by sme e, mali sa zamýšľať s možnosťou dobrovoľnej agregácie a spustení, spustením takéhoto mechanizmu, keď situácia je náročná, netransparentná alebo krízová. A toto je to analýzujeme všetky tieto aspekty, ako som vám práve povedal, je to otázka, ktorá by si vyžadovala ďalšie na študovanie. Teraz prejdem k otázkam pána Niku. Zraniteľný spotrebiteľ. Ja myslím, že jedna z dôležitých vecí je, eh, že to je teraz uznané na úrovni Európskej únie. To znamená, že máme problém. Existujú rôzne metodológie, rôzne prístupy, rôzne agentúry, členské štáty, predkladajú rôzne čísla, percentá a to je jedna z vecí, ktorá komplikuje hľadanie riešenia, ale dobre je, že uznávame, že máme problém, že v Európe žijú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za kúrenie, ktorí si nemôžu dovoliť platiť účty za energiu a preto treba hľadať riešenie. Ale rovnako by som vás rád požiadal o to, že toto nie je len energetická politika, problém energetickej politiky, je to problém aj sociálnej politiky. Musíme spolupracovať s komisárkou Tysonovou na to, aby sme to vyriešili je to problém, ktorý musí byť tiež riešený na úrovni členských štátov. No a samozrejme, treba prispievať k vytvoreniu dobrého prostredia. Hovorili ste o otázkach energetickej účinnosti. Tento systém musíme podporiť, to by znížilo účty domácnosti, znížilo by to emisie CO2 je to tiež dobré pre podnikanie. Ja som hovoril s mnohými starostami, ktorí mi povedali, pozrite, zaviedli sme jednoduchý systém, zrenovovali sme školy, škôlky, nemocnice, ušetrili sme peniaze a ušetrenie peniaz sme rozdelili medzi investorov, spoločnosti a nás, obec. Ale keby sme to mali urobiť o väčšom rozsahu so súkromnými domácnosťami, s veľkými bytovými domami, to komplikované a bolo by to približne až príliš komplikované na mojej úrovni, ako nejaké malé alebo veľkej obce, ako teda postupovať. Hovoril som s pánom Hojerom z EIB, ktorý uvedol tiež veľmi dobré e, príklady z Rumunska a iných krajín. Opätovne pre mňa ideálne riešenie, na ktorom by sme mali pracovať, je vytvorenie nástrojov, ktoré by obce mohli jednoducho používať v Európe. Mohli povedať, že ak chcete ísť do takéhoto projektu, máme takéto rady, tu, je potenciálne, tu sú potenciálne možnosti financovania, čiže to je Junckerov alebo, alebo jednotliví investori a pomôžeme vám prekonať počiatočnú komplexitu, počiatočné problémy. A toto je dôležité eh, pre prístup inteligentných miest. Potrebujeme s tým začať. Nie je to len energetická účinnosť a, bývanie, byty, a pretože sú s tým spojené mnohé ďalšie problémy a preto treba úzko spolupracovať s mestami. A tu dôležité je, a k tomu sa ešte vrátime, ako vyriešime otázku subsidiarity. Ja som teraz sa s starostami, pretože tí by chceli oveľa užšiu európsku koordináciu, spoluprácu a myslím, že členské štáty by tiež mali vypočuť a vypočuli by starostov, súhlasili by s takýmto návrhom. Ďalšia vec, pokúsim, pokúsim zostručniť to, ďalšia vec, ktorú treba urobiť s ohľadom na energetickú chudobu, energetickú zraniteľnosť a všeobecne E, ceny elektrického prúdu, o ktorým to, čo hovorili viacerí poslanci, a treba zmeniť e, elektrický dizajn v Európe. Videli ste, že robíme dobrú vec, podporujeme obnoviteľné zdroje energie. No a toto obnovilo národné hranice na energetickom trhu. Vytvorili sme ďalšie bariéry, vytvorili sme technické komplikácie a nás, preto sme sa vrátili naspäť k pracovnému stolu, aby sme zmenili, ako sa dajú využiť úspory lepšie, čo sa dá robiť s mechanizmami kapacity, ako sa dá ušetriť na lepšom dizajne podporných systémov. Už sme začali s novými pravidlami štátnej pomoci, obnoviteľných zdrojov. Vidíme, ako to môže pokračovať a ako môžeme postupne zmeniť obnoviteľné zdroje energie na bežných a riadných trhových aktérov a integrovať ich na trh, pretože súhlasím s tým, že ceny obnoviteľných zdrojov klesajú a klesajú dramaticky a preto čo skoro budú veľmi konkurencieschopné a budú bežnými aktérmi na trhu a to dúfam bude mať pozitívny dopad na energiu. Viacerí z vás povedali, že treba zlepšiť našu infraštruktúru. Plne s vami súhlasím, bez inteligentných sietí, bez interkonektorov, ktoré by nám umožnili voľný tok energie v Európe, nedá sa vybudovať energetická únia. Mne nedávno povedal a, no, predseda inžinierskej spoločnosti, a možno trochu preháňal, pretože chcel, ničel upozorniť, dnes keby sa zaparkovala na 5, eh, na jednej ulici 5 eh, elektromobilov, tak eh, by sme mohli mať výpadky prúdu pre celú ulicu. Takže treba zlepšiť prenosové siete, aby zniešli, zniesli vyššiu záťaž. Ak chceme posilniť spotrebiteľov, treba zaistiť, aby mali informácie, ktoré potrebujú na príjmanie rozhodnutí. A to všetko si vyžaduje investície do infraštruktúry a preto súhlasím s predsedom, že potrebujeme monitorovať naše infraštruktúrne projekty lepšie. Momentálne máme minimálne 4 roky projektových eh, tokov, poprvé štruktúrne fondy pre nové členské štáty, ale projekty v spoločnom záujme, ktoré prepájajú energi- európsku energetickú stratégiu, ďalej je tu nástroj na projekty Connecting Europe, ďalej je tu Junckerov plán a projekty, ktoré navrhli členské štáty 72 zhodnotila DG pre energetiku ako zrovna na implementáciu. No a pokiaľ ide o to, ako vlastne sa to spomínal v prípade Bulharska, e, ide o tú situáciu, ktorá súvisela s zrušením South Streamu, takže ide o to, ako hodnotiť tú situáciu celkovo, zamyslieť sa nad tým, ako aj na úrovni komisie zabezpečiť to, aby sme disponovali dostatočnými e, informáciami, musí byť transparentné, aby sme vedeli, akým smerom máme ísť a financovať projekty a zároveň ide o to, ako vlastne vykonať tak povedz, také energické hodnotenie. To, čo mnohé štáty sa stiažujú, že sú konfrontované s dôležitou situáciou. Ak by zabezpečili interkonektory, a my sme hovorili o tom, že to treba spraviť, tak boli by v inej situácii. Takže tu ide nielen o to, ako vytvoriť príležitosti na to, aby sa to vybudovalo, ale ide o to, ako to kontrolovať, monitorovať, sa to skutočne deje, lebo to sa netýka len energetickej bezpečnosti daného konkrétneho štátu, ale sme tak vzájomne prepojení, že ak chýba nejaký interkonektor, môže nastať problém v celom regióne. Takže interkonektory ako také, ako som vlastne už vysvetlil, čo by sme chceli zabezpečiť do konca februára. A tu by som skončil môj príspevok, lebo vidím, že pán predseda sa na mňa pozerá veľmi prísne. Kľudne môžete zodpovedať všetky otázky, pán podpredseda. Dobre, takže myslím si, že to, tieto otázky boli veľmi dôležité. E, mnohé otázky skutočne sú zásadné. A pokiaľ ide o koniec februára, chceli by sme prísť k vám a vám predstaviť energetickú úniu, našu rámcovú stratégiu spolu s cestovnou mapou, ktorá sa bude týkať toho, ako ju vytvoriť, čo máme vykonať v najbližších dvoch rokoch, v najbližších piatich rokoch, počas mandátu tejto komisie. Zároveň sa chcem obrátiť na vás s cestovnou mapou, ktorá sa týka Paríža, aby sme vedeli, aká je naša rokovacia pozícia. Všetci sa zhodneme na tom, že tie veci sú zájomne prepojené. Pokiaľ ide tie posledné tri dimenzie, o ktorých som hovoril, je to všetko prepojené s našou rokovacou pozíciou vo vzťahu k Parížu a rokovaniam tam. No a zároveň sa chcem na vás obrátiť s oznámením, ktoré sa týka toho, ako môžeme dosiahnuť naše záväzky, na ktorých sme sa zhodli, že chceme mať 10 inter konektorov mm, medzi všetkými členskými štátmi do roku 2020 a myslím si, že toto je skutočne veľmi zásadný dokument, ktorý bude rozhodujúci pre našu prácu a prípravu infraštruktúry, ktorá sa vytvorí v budúcnosti, ako aj tie projekty. Pán Petersen, vy ste podpredseda, takže musím zodpovedať vašu otázku. No pýtal ste sa na to, ako môžeme využiť existujúcu legislatívu, ktorá je schválená, ale sa nevyužíva? Myslím si, že musíme byť podstatne prísnejší v rámci toho, ako monitorujeme, preverujeme, ako trváme na e, transpozícii. No a ide o to, že musíme mm, viesť detaľnejšie a silnejšie dialog s členskými štátmi, pokiaľ ide o presadzovanie. Ide o to, že musíme preskúmať, ako máme legislatívu k dispozícii, prečo sa to neuplatňuje, či sú tam nejaké politické problémy, finančné problémy, alebo či je tam nedostatočná expertíza na úrovni členského štátu a ako celkovo riešiť tieto otázky. Ja by som tej, tomuto dialogu ešte doplnil ďalšiu kapitolu a tá sa týka toho, že ako postupovať v rámci infraštruktúrnych projektov, akým spôsobom sa investuje do interkonektorov, či potrebujete našu pomoc v tejto súvislosti, a akým spôsobom môžeme zabezpečiť to, aby sa podarilo dosiahnuť pokrok vo vzťahu k vašim štátom. Totiž ide o to, že tretí energetický balík je podľa mňa veľmi dôležitý, ale e, transpozícia a presazovanie nie je dostačujúce, to znamená, že musíme zvýšiť úsilie do budúcnosti. No a potom ešte jedna vec, ktorá sa týka juhovýchodnej Európy, totiž to viacerí z vás sa pýtali na to, čo môžeme vykonať vo vzťahu k juhovýchodnej Európe. Pokiaľ ide o to, tie informácie ohľadne South Streamu, myslím si, že táto otázka je po zásade jednoduchá. Potrebujem mať nový masterplan pre juhovýchodnú Európu a jeho prepojenie so strednou Európou. Preto sme sa rozhodli že vytvoríme pracovnú skupinu na vysokej úrovni. Prvé zasadnutie sa uskutoční 9 februára. Bude tam aj bulharský predseda vlády. Chceme poukázať na také dôležitá solidarita. Budeme, pôjdeme tam a tam budeme diskutovať. A budeme sa myšľať nad tým, čo môžeme vykonať, pokiaľ ide o otázku diverzifikácie dodávok plynu a ako môžeme ďalej zabezpečiť to, že pokiaľ ide o elektrickú energiu, že budeme tu mať interkonektory, Myslím si, že musíme sa veľmi jasne zapodievať tým, ako integrovať túto časť Európy do energetických sietí Európskej únie a musíme začať v tejto fáze. Ide o to, ako využiť skúsenosti z posledných týždňov a mesiacov. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozornosť. Predseda, áno, boli to všetky otázky, lebo ide o to, aby všetci naši členovia boli spokojní. Takže aspoň stručne, ak môžete. Prepačte, pán predseda, že vás prerušujem. Skutočne vás poprosím, poprosím stručne, aby všetci boli spokojní. Ďakujem, áno. Ekodizajn bola tu otázka a priemyselné politiky. Myslím si, že to bola posledná otázka pána Helmera. Takže pokiaľ ide o ekodizajn, a to bola otázka, ktorú vlastne položili dvaja akurát z iného uhla pohľadu. Takže pokiaľ ide o ekodizajn, myslím si, že je dôležité, aby ste nám pomohli v tom, ako komunikovať o ekodizajne. Niekedy, keď si pozrieme tlač, tak tam sa informuje o tom, že pokiaľ je názor verejnosti, hovorí sa o tom, že to podkopáva naše ciele v oblasti energetickej účinnosti. Je o to, aby sme povedali našim občanom, že vďaka smernice o ekodizajne do roku 2020 ušetríme toľko energie, ako spotrebuje za rok Taliansko. Takže pokiaľ ide o samotné ciele, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti vo výške 20 do roku 2020, vlastne už dnes polovica, 9 sa podarilo dosiahnuť prostredníctvom smernice o ekodizajne. No a myslím si, že toto je niečo, čo sa páči určite spotrebiteľom, platenie nižšie faktúry, podporuje to zároveň priemysel, lebo vedia, že v tomto prípade nemusia absolvovať proces e, certifikácie v každom členskom štáte, takže máme tu jednotný trh na tieto účely, na toto máme Európsku úniu. Čo chceme vykonať je revidovať smernicu ekodizajne z toho hľadiska, aby to vlastne bolo um, transparentnejšie, aby sa to opieralo aktuálne údaje a ja si myslím, že jasne potrebujeme tento nástroj, aby zabezpečili to, aby energetická účinnosť, aj pokiaľ ide o elektrické zariadenie, bola zabezpečená. No a potom, pokiaľ ide o priemysel. Stretol som sa s mnohými zástupcami, ktorí pôsobia v oblasti energeticky intenzívneho priemyslu. Samozrejme, to je veľká výzva pre nich a plne s tým súhlasím. Myslím si, že je dôležité hľadať pre nich riešenie, takže ide tu o ustanovenie, ktoré sa týka úniku uhlíka a ide o to, aby sme chránili e, tieto odvetvia priemyslu, ktoré sú náročné na energetiku, aby sme bránili carbon leakage, úniku uhlíka. No a potom pokiaľ ide o elektrickú energiu a cenu elektriny, myslím si, že dá sa to dosiahnuť prostredníctvom toho, že sa vytvorí skutočne jednotný trh, odstrania sa bariéry, zmení sa dizajn v oblasti elektrickej energie, no a potom ide o to, aby bola správne nastavená cena uhlíka. Myslím si, že musíme ukončiť prácu, pokiaľ ide o trhovú stabilizačnú rezervu a preto prídeme s návrhom, ktorý sa bude týkať revízie ETS, aby tu bola právna jasnosť, právna, správna istota pre naše podniky a pre našu spoločnosť v období po roku 2020. No a teda, ak je tu niečo, čo vlastne povedal každý z nástupca podniku, pokiaľ ide o ich záujmy, chcú od nás jednu vec pred tým, ako zabezpečia investíciu. Ide o to, ako mať regulatórnu stabilitu. Ak to môžete garantovať, v rámci vašich návrhov, ak sa to podarí, áno, my sa nebránime tomu, aby sme išli týmto smerom. Myslíme si, že je to pozitívne, ak naše produkty budú energeticky účinné, budú chrániť životné prostredie, ak sú bezpečné a ak budú znižovať energetické náklady našich podnikov. Bude to pozitívne, bude to určitá značka Európskej únie, že dobre postupujeme v tejto oblasti, takže by sme sa nemali na to pozerať tak ako hrozbu pre priemysel, ale je to vlastne nová príležitosť a tak povedať, nový motor vytvárania pracovných miest v Európe. A pevne verím, že e, v Paríži dosiahneme zhodu, že budeme mať záväzné dohody v Paríži ktoré zabezpečia to, že nie, netýka sa to len Európy, ale všetkých globálnych aktérov. Chceme chrániť klímu a takto chceme vytvárať rovno šanci pre naše podniky, aby to bolo lepšie ako doteraz. A je veľmi dôležité, aby všetci sme spájali naše úsilie a energiu, aby sa to podarilo. Ďakujem pekne za pozornosť, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda komisie. We've got uh, together 17 speakers. No, takže máme tu 17 rečníkov. Ja by som teraz navrhol, aby sme ukončili tento zoznam. Ja pevne verím, že sa zhodneme na tomto návrhu a pokračujeme v rozprave. Pani Pilar de Castillo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda Ševčovič. Ja by som chcela zdôrazniť vlastne niečo, o čom ste už hovorili. A chcela by som povedať, že inteligentné siete, smart grids, sú veľmi dôležité. Je dôležité ich posunúť na vyššiu úroveň. V poslednom volebnom období sme sa zapodievali mnohými diskusiami na túto tému. V končnom dôsledku sa nepodarilo veľa dosiahnuť, pokiaľ je inteligentné siete. Je to zásadná vec, ktorá sa týka plného rozvoja energetickej účinnosti. Je to prepojenie medzi producentami elektrickej energie, ale telekomunikačnými spoločnosťami. Ten ich vzťah nie je taký dobrý momentálne, ako je mohol byť a myslím si, že je skutočná potreba, aby sa to stanovilo medzi tými prioritami. Ďakujem pekne za stručnú reakciu, to je veľmi dôležité. Poprosím, aby ste nehovorili dlhšie ako 1,5 minúty. Teraz pán Blanco López. Gracias, eh, muy... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. No, je zložité vlastne nesúhlasiť s tým, čo sa tu navrhlo. A celkovo ide o to, že pokiaľ ide o našu energetickú závislosť, musíme ju znížiť, musíme znižovať náklady na energie. To je isté e, predmetom konsenzu na úrovni komisie. No a to, čo sa tu skonštatovalo, je veľmi dôležité, avšak Samozrejme to poukazuje na to, že potrebujeme mať veľmi jasný regulačný rámec, potrebujeme to mať stabilitu pre investície, potrebujeme mať investície aj zo súkromného sektoru a práve preto je veľmi dôležité to slovo stabilita. Pozrieme sa do krajiny, ktoré pochádzam. Boli tu rozličné rozhodnutia z minulosti, ktoré sa potom spochybnili. No a samozrejme veľmi to komplikuje situáciu a jednoducho je veľmi zložité potom takto podporovať obnoviteľné zdroje energie. Takže pozrieme sa na Iberijský polostrov. Sú tam isté energetické ostrovy, to sa týka aj nášho polostrovu, takže tu ide o konektory, e, ktoré sú veľmi dôležité, potom náklady na energie, to je veľmi dôležitý faktor z hľadiska konkurencieschopnosti našej ekonomiky. No a Pozrime sa napríklad na hlinikárne, už sa to čiastočne spomínalo, oni skutočne majú obrovské problémy, pokiaľ ide o vysoké náklady na energie to znamená, že musíme zabezpečiť ďalšie kroky. V tejto súvislosti je dôležité vyvinúť úsilie a musíme myslieť na tie priemyselné odvetvia, ktoré jednoducho majú e, veľké energetické vstupy. Áno, sa blížim záveru, nebojte sa, pán predseda. Takže čo potrebujeme je plán na úrovni EÚ, aby sme vykonali niečo voči energetickej chudobe. Predsa nie je možné, že v Európe sú skutočne milióny občanov, ktorí sú v zložitej situácii a Európska únia nepomôže. Ďakujem pekne. Teraz na 1,5 minúty kolega Uručev. Poprosím držať stanovený čas. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda. Ďakujem pekne za vaše slova, ktoré sa týkajú energetickej únie. Jedno z najväčších očakávaní, ktoré máme, pokiaľ je celú túto myšlienku, je to, ako výrazne zlepšiť bezpečnosť dodávok plynu. No a v tejto súvislosti pokiaľ je konflikt rusko-ukrajinský, vedie skutočne k obrovským obavám, znepokojeniam. Niektorí kolegovia už hovorili čiastočne o tejto téme. Ja by som chcel povedať následovné. Zažívame tu systematickú politiku zo strany Ruska, pokiaľ ide o eliminovať, aby Ukrajina už nezohrávala úlohu v rámci transportu plynu do Európy. Toto je zásadné. A ja by som navrhol, aby to bolo hlavnou časťou našich politík, pokiaľ je vytváranie energetickej únie. No mám tu otázku, ktorá sa týka obnoviteľných zdrojov energií. Tento sektor zaznamenal značný pokrok v posledných rokoch a súvisí to s tým, že tam boli značné subvencie na niektoré štáty, ktoré dosiahli pokrok, na nešťastie zaťažili spotrebiteľov vysokými cenami Zároveň vieme, že jednotlivé regióny majú rozličný potenciál, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energii. Chcem sa spýtať, prečo komisia nespája všetky politiky, ktoré sa týkajú spolupráce, pokiaľ ide o vystavovanie certifikátov, aby sa posilnili tieto politiky na úrovni EÚ a rečník je prerušený. Ďakujem pekne, teraz pani Dali. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda komisie. Chcem sa zamerať na jednu hlavnú tému, o ktorej ste hovorili, pán podpredseda, v rámci vášho príhovoru, pre všetkým pokiaľ ide o zemný plyn a pokiaľ ide o plynové centrum v juhovýchodnej Európe. No a to je vlastne to, na čo apelujú komisia a rada. Mňa by zaujímalo viac, takže akým spôsobom energetická únia zdôrazní, pokiaľ je toto plynové centrum v oblasti Stredozemného mora, ako sa môže posilniť, ako sa tu môžu vytvárať nové kapacity. Zároveň ste hovorili o LNG. Akú úlohu vidíte pre LNG v tejto súvislosti, pokiaľ ide o zdroj energie a zároveň ako čisté palivo pre sektor dopravy? No a potom ide o taký holitický náhľad na celú stratégiu týkajúcu sa LNG, pokiaľ ide energetickú úniu, to vnímam tak, že sa budete zameriavať na spoločné strategické plynové rezervy, aby plyn sa mohol distribuovať v prípade krízy efektívnym spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolega Dürk. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán podpredseda. Dovolte, aby som začal tak všeobecnejšie. Ja si myslím, že ak sa nám podarí vybudovať efektívnu energetickú úniu môžeme poskytnúť novú dynamiku tomuto európskemu projektu, takže mám v tejto súvislosti dve špecifické poznámky. Jedna sa týka jednotného trhu. Nemáme jednotný trh s energiami, to znamená, že nefunguje tento trh a nemôže fungovať bez e, riadnej infraštruktúry. Takže kde sú tie nedostatky? Pokiaľ ide o prepojenie Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko Rumunsko, chorvátsky terminál a tak ďalej. To sú tak povediať tie chýbajúce súčasti celého toho puzzle, ktoré musíme dokončiť, ak teda berieme vážne vytvorenie jednotného trhu s energiami. No a druhá vec sa týka energetickej diplomacie. A skutočne môžem iba nadviazať na to, o čom hovoril náš koordinátor pán Karinč, že pokiaľ ide o to, čo je zásadné, to je, aby sme hovorili jednotným hlasom, pokiaľ ide o túto oblasť, a Európska únia je skutočne obrovským trhom s energiou a nemôžeme byť takto závislí od dodávok z tretich štátov. To znamená, že môžete sa spoliehať na našu podporu v rámci tých opatrení, ktoré navrhnete. Ďakujem pekne, pani Kalas. Ďakujem. Hovorili ste o tom, že energetická únia znamená aj voľný tok elektrickej energie cez hranice členských štátov a viacerí kolegovia o tom hovorili. Zároveň ste spomínali aj to, že pokiaľ ide o interkonektory, tak e, tie nie sú e, vybudované len za účelom tak povedať obchodu, ale tu ide, aby sa využila tá, ten, tá mm, špičková produkcia. No a musíme si uvedomiť, že tu vzniká istý problém, ktorý sa týka mnohých členských štátov, to to vytvárajú bariéry, pokiaľ ide o ochranu svojich výrobcov elektrickej energie tak povedať, chrániť pre hospodárskou súťažou. No a na to, aby sa prekonali tieto bariéry, ako sa pozeráte na Acer, akú úlohu môže zohrať tieto súvislosti, mali mať viac e, právomoci v tejto súvislosti? Ďakujem. Thank you very much, Madame Be- Ďakujem pekne, teraz pani Beres. Merci, monsieur président. Uh, monsieur... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán podpredseda. Myslím si, že to, čím sa budete zapodievať na kolegy, veľmi zásadné. Totiž to musíme tu myslieť na nový model hospodárskeho rastu, ten môže stelesňovať táto nová energetická únia. No a vy ste spomínali o tom, že sú tu určité také hrubé predstavy a potom pôjde o veľmi konkrétny spôsob, ako to zrealizovať. No a tu ide potom o tie veci, ktoré sa týkajú napríklad aj emisí skleníkovej plynov pre všetkým CO2. Áno, to je veľmi dôležitá otázka, pre všetkým vo vzťahu ku konferencii v Paríži, to isté. No a ak tam teda chceme dosiahnuť úspech, ak chceme teda mať určitý investičný plán, ktorým vlastne prišiel predseda a to chceme zrealizovať, tak samozrejme rozhodujúcu úlohu bude zohrávať aj cena CO2. No a to je veľmi dôležité z hľadiska dlhodobej reorientácie smerom ku ekologizácii našej ekonomiky. Musíme si uvedomiť, že keď trh je slepý, nefunguje, musí zasiahnuť zákonodarca. Aké sú vaše plány tejto oblasti, aby ste vytvorili takú cenu CO2, ktorá bude orientačná rozhodujúca pre trhy. No a po druhé, nebudem už hovoriť dlho, tu ide ešte o vec, e, ktorá sa týka poklesu ceny ropy. Myslím si, že ani vy ste to veľmi nespomínali, takže bolo by dobre k tomu niečo povedať. No a z toho vyplývajú konkrétne efekty a síce, že pokiaľ ide európsku ekonomiku, tak sa to nás dotklo. Samozrejme, keď sme sa nad tým zamysleli na európskej úrovni, že vlastne tu vznikajú určité efekty a ide o to, že aby to nevyžili iba tí, ktorí majú najväčšie kapacity a z toho najviac profitujú, ale ide o to, ako využiť tento efekt na určitú mobilizáciu, aby sa vytvorili a podporili investície, a to tam, kde sú potrební. Ďakujem pekne teraz pani Werner. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Už tu bolo množstvo otázok, ktoré boli položených a ja by som chcela vám položiť také konkrétne otázky. Pracovali ste na referenčnom modeli pre kapacitné trhy a v Nemecku momentálne máme zelenú knihu, k, takisto vedieme k tomu aj verejnú diskusiu. A náš e, spolkový minister pre hospodárstvo v podstate už e, začal um, diskusiu k týmto kapacitným otázkam, k nákladom na systémy a celkovo čo všetko vedie k zmenám alebo zmene na eh, obnoviteľné zdroje energie. Už aj v Amerike sa zistilo, že takéto veci veľmi, veľmi dlho trvajú aj oveľa dlhšie, než si mysleli a stoja veľa viac peniazy. A teda tieto kapacitné trhy možno nie sú celkom vlastne princípom spoločného trhu, ale skôr vedú k takej renacionalizácii energetických trhov. Čo si o tom myslíte? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Kirk Darling. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj za prezentáciu. Chcela by som začať tým, že by som podporila eh, to, čo podal pán Petersen o úlohe Európskeho parlamentu pri eh, riadení či správe návrhov. To je podstatné, ale vo všeobecnosti vítam tieto návrhy aj osobitne ústrednú úlohu eh, energetickej efektívnosti aj takisto, akú dôležitú úlohu budete prikladať e, občanom mestám, s tým inteligentným smart cities mestám. A tiež e, v prvej časti otázok ste hovorili aj o sociálnom rozmere a aj to, čo má na starosti pani komisárka Tyson. Určite sociálny dialog je, nemoh- je podstatný pre uh, tak by sme chceli vedieť trošku viac o tom a napokon ste takisto viacerokrát hovorili o tom, že energetická únia súvisí s priemyselnou politikou na európskej úrovni a veľká časť tejto agendy priemyselnej politiky sa týka k, k technológií a techn- konkrétne technológia CCS, čiže uskladňovania e, uhlíka. To by možno, že mohlo vytvoriť pracovné miesta. Chcela by som vedieť, napríklad odkiaľ ja pochádzam, e, sú na priemysle, ktoré sú vysoké náročné na energie a tí majú ich plánov, akým spôsobom vytvárať e, aj klastre tých CCS, čím by mohli vytvoriť tisícky nových pracovných miest, tak by som sa chcela spýtať spýtať, že akú úlohu toto zohráva. Ďakujem pekne teraz pani Kavazon Ruiz. Ďakujem pán predseda, pán podpredseda komisie. No už ja nie celkom súhlasím s tým, čo povedal pán Ševčovič vo vzťahu k e, záväzkom voči obnoviteľným zdrojom energie pretože skutočný, je tu skutočný problém energetickej chudoby a ten je naozaj dôležitý a podstatný a treba ho uznať a zahrnúť ho do našich záväzkov. Tiež myslím, že je podstatné mať stratégiu proti energetickej chudobe, takú, ktorá by bola európskou politikou, tak aby sme mohli e, umožniť ľuďom, aby mohli spotrebovať aspoň tú energiu, ktorú sami vyprodukujú. Tým by sa možno rozvíjali aj také oblasti, ktoré sa momentálne nerozvíjajú. A takisto by to mohlo predstavovať aj dôležitý príspevok e, k energiám v členských štátoch a určite je teraz možnosť riešiť túto otázku práve teraz. Takisto je potrebné to riešiť, pretože tu existuje sociálny problém a preto musíme do energetickej politiky zahrnúť aj sociálny rozmer pretože môže to určite prispieť k vytvoreniu väčšieho počtu pracovných miest, takže nemôžeme túto príležitosť premrhať. Je to nevyhnutnosť. Ďakujem pekne. Teraz pani Moody. Ďakujem pekne. Dve oblasti. Jedna vec sa týka tých pripomienok k tomu, že ma veľmi teší, že uznávate, akú dôležitú úlohu hrajú komunity v rozvoji energetickej politiky a okrem toho hovorili ste o inštitucionálnych investíciách určite v mojom regióne X. Príkladov aj takýchto je viac v EÚ, ktoré predstavujú kooperatívne schémy, ale tiež e, potrebujú prístup k podpore z EÚ a ako to môžeme prepojiť aby to bolo dobrý príklad. A druhá vec, ktorá sa týka komunitných projektov, už tu viacerí o tom hovorili, že je tu, potrebn- je tu vysoká podpora um, obyvateľstva voči energetickým projektom, ale keď sa niečo má stavať v ich blízkosti, tak už, už sa im to tak veľmi nepáči. A potom sú tu takisto e, oblasti, kde došlo k väčším e, energetickým infraštruktúram. A potom aj ďalšia otázka sa týka financovania. A to pretože zatiaľ ešte vonkoncom nie, sme ešte neukončili výskum, ktorý potrebujeme urobiť v oblasti technológií a rozvoja technológií, ale keď sa peniaze vezmú z, peniazy, z rozpočtu na vedu a výskum, tak ehm, myslím si, že ohrozujeme budúcnosť eh, alebo sa s ňou zahrávame, takže treba pristupovať tomu veľmi opatrne. Ďakujem pekne teraz pán Borelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak tu by máme mať energetickú autonómiu, tak musíme zintenzívniť vedecký výskum a Junckerov plán predpokladá, že časť zdrojov sa stiahne z programu Horizon 2020. Tak ako to, ako, ako to potom je e, vzájomne v súlade. Ďakujem pekne, pán Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Mas não com evidências empíricas que apontam no sentido de que a liberalização e desregulação Nuž naše empirické údaje ukazujú na to, že elektronické naše trhy s energiami, teda trhy s elektrickou energiou, neviedli k tomu, že vlastne spotrebitelia získajú vlastnejšiu e, energiu, naopak bola, bola drahšia. Čiže táto vertiga, ver, vertikálna integrácia EÚ tam mala veľmi negatívny vplyv na výrobné náklady a spotrebitelia týmto trpeli. I koneční spotrebitelia. A v podstate E, tá firma, ktorá je medzi tým, tá na tom zarába najväčší profit. To je jednoducho skutočnosť. Takže e, na páze týchto podmienok e, bude komisia naďalej nevedať, nevenovať pozornosť tomu, čo je očividné, alebo začne už konečne niečo robiť? Keď, najmä keď sa pozrieme na to, ako padajú ceny ropy a udialo sa to tak rýchlo, že sa to ani tomu ne, nestihol to ani venovať e, komisár, ktorý mal toto na starosti, tak sa to rýchlo udialo. A máme tu obnoviteľné zdroje, máme bridlicový plyn a rôzne iné veci, čiže musíme povedať, musíme zmeniť naše predpovede, musíme zmeniť, čo sme si e, predsa vzali. neviem, myslím si, že keď sú takéto lacné ceny e, v uhlíkových zdrojov a fosílnych palív, tak e, bude veľmi ťažké pretlačiť túto agendu. Takže neviem, či nebude treba pripraviť nové modely, pretože tieto modely liberalizácie aj e, energetického trhu, jednoducho toto všetko ako si nefunguje. Treba to prepracovať. Ďakujem teraz pani López Permejo. Ďakujem pekne, pán predseda. My ďakujem pekne za takúto, za vašu prezentáciu. A by hovorili ste o opatreniach, ktoré by ste mali prijať voči krajinám, ktoré slúbili, že budú konať e, alebo sa zavezali, že niečo vykonajú a nevykonali. A napríklad aj v Španielsku sú tu takisto rôzne oligopoly. Budete robiť niečo s tým, budete nejakým spôsobom koordinovať tých, ktorí si konkurujú. Keď chcete veci riešiť, jednoducho firmy tu už majú všetko v rukách. Oni určujú aj ceny, aj všetko a to potom má vplyv na všetko, na ďalší priemysel, na malé stredné podniky spotrebiteľov, týmto strácame pracovné miesta a potom ešte dochádza k energetickej chudobe. Obnoviteľné zdroje nie sú drahé, len dostávajú takú podporu, akou dostávajú ostatné eh, zdroje. Takže musíme byť eh, spravodliví a takisto nesmieme škrtať na prostriedky do vedy a výskumu. A napokon ešte mám na vás jednu prosbu, aby ste priviedli aj sociálnych partnerov do tohto výboru, lebo zdá sa, že, takto, že toto nerobíte. Predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Tošenovský. Predsedajúci, e, mnoho iš toho bolo řečeno, takže sa pokusím jenom to... Ďakujem pekne. Veľa z toho, čo už tu odznelo, čo som sa chcel spýtať, už ocenilo. Všetci si uvedomujeme, akú dôležitú oblasť máte na krku a, a keď viem, že nie je také jednoduché povedať, že niekto má ťažšiu alebo horšiu pozíciu, ale vo vašom prípade by som to nazvala, že ste takým krízovým komisárom, lebo e, energie sa v Európe stávajú naozaj súčasťou množstva politických a diplomatických podstatných súbojov. A Európa to zažila pred, pred niekoľkými rokmi, neviem, či to nebolo v roku 2006, keď sme sa bavili vlastne o tomto istom Takže asi sme sa až tak veľmi nepoučili z tohto vývoja v Európe, pretože závislosť na jedného obyvateľa v oblasti plynu má vlastne len rastúcu tendenciu. Vy ste hovorili, a to možno aj pod, môžem podporiť, možno by stále stalo za to, keby sme boli menej ambiciozni a radšej boli tvrdší a realistickejší Vrátim sa k tomu roku 2006. Bol tu projekt, e, kedy sa preferoval projekt Nabucco. Keby sme ho boli mali, a Európa by ho nebola takto prediskutovala tým, že úplne zanikol, mohli sme byť aj niekde inde. Takže ja si myslím, že treba sa sústrediť na tie podstatné veci, ako sú prenosová sústava, ven a výskum, a to nie len pre oblasti obnoviteľných zdrojov, ale nesmieme vyhadzovať aj naše vlastné zdroje v Európe, pretože hľadáme riešenia, aby sme neboli závislí od e, jedného dodávateľa predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, je, nasleduje pán Erikson. Ďakujem pekne. E, myslím, že komisia Európska únia by mali vyriešiť dva veľké problémy jedným z prvých je ignorancia. Stále ešte množstvo ľudí aj medzi priemyselnými lídrami a politikmi sú takí, ktorí nechcú vidieť realitu, že je tu potrebné zmeniť, ale zmeniť eh, niečo v, v prospech eh, zastavenia zmeny klímy a zvýšenia energetickej bezpečnosti. Potom ďalšia otázka je, ako získame investície pre také dlhodobé riešenia, ako napríklad dlhodobú zvýšenú efektívnosť v vnútornom trhu a využívanie obnoviteľných zdrojov. A e, keď pritom vidíme, čo sa tu deje, teraz prichádza množstvo lacnej energie, ktorá zaplavuje trh, aj čo sa deje s cenami ropy a vždy tu hľadáme len nejaké krátkodobé riešenie namiesto toho dlhodobého. Čiže komisia by sa mala sústrediť eh, s tým investičným plánom na transformáciu energie, alebo akým, akú máte odpoveď na tieto otázky predseda. Ďakujem. Teraz nasleduje pán Gierek, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som chcel spomenúť, že je tu 28 rôznych členských štátov, predstavuje 28 rôznych energetických systémov a 28 rôznych energetických zmesí energetických mixov a Európska únia pritom zavádza jedno rovnaké jednotné systémy, ktoré súvisia s tým balíčkom energeticko-klimatickým prvým aj druhým a to teda spôsobuje takú e, nekalú e, hospodárskú súťaž alebo stratu konkurencie schopnosti v situácii, kedy e, hospodárstvo alebo je potrebné platiť za CO2 napríklad a to je tu tá dilema. V tejto súvislosti sa chcem spýtať, že ako v rámci energetickej únie by ste si predstavovali vyššiu solidaritu medzi krajinami. keď je, tu je tu vysoká hospodárska súťaž medzi krajinami. Napríklad e, v Polsku máme vo veľkom využívame e, uhlie a keby sme chceli tie, e, získať veľké ambiciozne plány do roku 2050, tak naše hospodárstvo bude najmenej hospodár, bude konkurencie schopné. Najviac bude naše hospodárstvo potrestané, keď prídeme o uhlie. Či má energetická únia nejaké riešenie no, ako na túto, riešenie tejto otázky? Ďakujem pekne. A ešte ďalším rečníkom v tej, posledným v tejto sérii je pani Kapel. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Jedno z najväčších výsiev dosiahnutia energetickej únie určite je uchovávanie elektrickej energie, obnoviteľných zdrojov energie, aby sa zabránilo výkyvom, aby sa zabezpečila bezpe- vyššia bezpečnosť dotávok. Vy ste hovorili o smart grids, to je téma decentralizácie, um, približovanie producentov a zvyšovanie uh, skladovacej kapacity. Čiže kombinácia všetkých týchto by a odstránenie toho medzi článku, to bolo všetko vyhodnotené pozitívne, ale No teraz ja, moja otázka na vás je, že čo, čo komisia chystá z hľadiska e, plánov pre siete, tým, e, aby sa aby vyriešila tie, tie, tú, tie nepravidelné cyklické výkyvy, ktoré sú v sieti. A potom teraz ďalšia otázka, ktorá sa týka plynu. Vy ste sa stretli s predstaviteľom Gazpromu, bolo to aj v tlači. A že tu existujú možnosť, že sa dostane do Európy menej plynu, než e, koľko bolo e, zaplatené. Tak e, možno by tu aj mohla byť plynová únia. Chcela by som sa spýtať, že či, akým spôsobom si vieme predstaviť takú plynovú úniu a či by do toho bolo takisto zapojené aj Rusko. Thank you very much, madam. Well, we are waiting for your answers. Well, even one sentence for each. Nuž, čakáme za vaše odpovede teraz e, prakticky od každého poslanca či člena výboru ITRE ste obdržali otázku. Ďakujem pekne za tieto otázky a ďakujem za ne, pretože potvrdzujú, aký záujem je tu o tento spoločný projekt. Pani Castillo, keď som hovoril o inteligentných sieťach Smart Grids, to je otázka pani Kapela, myslím, že si uvedomujeme, že už nie je lepší spôsob, alebo neexistuje, aby sme využívali energie lepšie bez toho, aby sme mali tie smart grids kde hovoril som s predstaviteľom inštitúcie NCOI, ktorá bola vytvorená na to, aby, vznikli spolu, aby bola spolupráca alebo lepšia spolupráca medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a ja som položil túto otázku, pomôžte nám, ako môžeme najlepšie toto využiť, ako môžeme predpraviť tento plán európskeho rozmeru, ktorý by nám pomohol zinteligentniť sieť po celej Európe. Ja viem, že Taliansko sa snaží a už využíva 40 tisíc inteligentných eh, meračov, ale sú tu aj iné možnosti ako inteligentné boxy, inteligentný nový software, ktorý sa vyvíja, takže software technológie sú k dispozícii, avšak treba spolupracovať na tom, aby sme rozhodli o tom, akú technológiu používať budeme, ako budeme podporovať eh, to spustenie a ako zaistiť, aby to nebolo len pre bohatých, eh, ktorí dokážu obísť opatrenia energetickej účinnosti a inteligentné merače, ako zase, aby to neboli len mladí, ktorí momentálne sú na vysokých školách a univerzitách a skutočne dokážu urobiť zázraky s inteligentnými telefónmi. Takže ako spustiť tú technológiu pre všetkých, pre bohatých, chudobných, pre tých, ktorí ovládajú nové technológie, ale aj pre tých, ktorí uprednostňujú jednoduchšie využitie. Myslím, že to je model, ktorý, ktorým sa treba zaoberať, ku ktorému sa treba vrátiť, a skutočne sa treba za, za zamyslieť nad tým, ako zajistiť, aby naše e, siete boli inteligentné, pretože to je predpoklad e, všetkých zmien. Niektorí z vás hovorili o e, význame dať právo moci, alebo teda moc občanom. A to sa nám podarí len vtedy, keď občania budú mať energiu, keď budú môcť zo svojich domov rozhodnúť, kde nakúpia, nakúpia elektrínu ráno, počas špičky a tak ďalej. A to sa dá použiť a urobiť len jednoduchým spôsobom, pretože inak to nebude fungovať a na to potrebujeme nové technológie. Takže inteligentné siete, to je jedna z jasných priorit a treba nájsť spôsob, ako to zaistiť, ako e, zaistiť náš model, ako jeho financovanie, ako e, zlepšiť internetné siete. Pán Blanco López hovoril o význame regulačnej stability a to je otázka, ktorú opakujú všetci lídry, s ktorými sa stretávam. A toto je vždy výzva, existuje nariadenie, ktoré nefunguje, máte demokratické zmeny, nová zmena, ktorá sa zoberá rozhodnutiami, mení rozhodnutia predchádzajúcej vlády. Často tu je pocit, že tie veci treba zmeniť. No a nie vždy to tak je. Treba sa zamyslieť čo to znamená pre investície do budúcnosti, ako to ovplyvní vnímanie, imič krajiny. Ak sa menia zákony príliš často, tak je veľmi náročné, aby budúci investori eh, dokázali plánovať budú eh, dlhodobé investície a na tým sa treba zamyslieť, vytvoriť ten veľký komplexný rámec, eh, v ktorom by sa investori cítili komfortne a mohli by investovať kdekoľvek v Európskej únii. Keď sa ma spýtate, aká je najväčšia výzva pri zavádzaní energetickej únie v EÚ, tak by som odpovedal, že to je zmena myslenia zameraná momentálne na národné riešenia a hľadanie európskych riešení a ako presvedčiť aj členské štáty, aby začali hľadať riešenia energetického európskeho trhu eh, s, touto, no-, s týmto novým myslením a novým prístupom, kde treba hľadať to, ako vytvoriť nové hospodárstvo, ako vybudovať našu kapacitu, systémy na podporu obnoviteľných zdrojov, ako by sa dali optimalizovať siete LNG, ako by sa dali lepšie využívať naše rezervy. A to nielen pre nás, ale aj pre partnerov v regióne. Ak sa nám podarí presadiť, že to nie je lepšie len z hľadiska energetickej bezpečnosti, ale je to lepšie aj z hľadiska solidarity a je to aj dobre pre podnikateľov, pretože to vedie k úsporám peňazí a to je dôležitý argument, keď hovoríme s ministrami financií, pretože keď sa ma spýtate, aby ste sa ma spýtali, prečo sú ceny energii také vysoké, odpovede sú rôzne, ale tá najjednoduchšia, pozrite sa na cenu výroby, koľko generácia energie stojí a potom uvidíte, že sme veľmi porovnateľní s USA. Veľa otázka je, a prečo konečná cena pre spotrebiteľov je taká vysoká. Sú tu rôzne poplatky, dane, v cene sú započítané už aj prenosové poplatky a to prekračuje rámec energetiky. Je to otázka pre ministrov financií, otázky pre ministrov sociálnych vecí a preto sme pred dlhé roky bolo na stole aj legislatíve o zdaňovaní energii bez akokoľvek pokroku a preto sa treba prítať, ako oceníme, čo bude v cene energie, pretože na, jednu, na jednej strane sa stiažujeme, že ceny sú príliš nízke, vysoké a na druhej strane nechceme vnímať, čo tvorí konečnú spotrebiteľskú cenu. No a naši spotrebitelia a podniky za to musia platiť, takže treba úprimne sa porozprávať o tom, aká je štruktúra cien energie a ako by sa to dalo zlepšiť. Ďalšia otázka zaznela o zabezpečení energetických dodávok a no, riešenie toho tureckého prúdu a vedenia s pánom Millerom sme sa o tom bavili. A pri prvej výmene názorov hovoril o novom prístupe k tejto veci. Ja som mu povedal, pozrite sa, ja som trochu zarazený teraz. Turecko, ako vieme, potrebuje e, približne 15 miliónov kubických metrov za rok východná Európa potrebuje ďalších 15 biliónov, čiže to je približne 30, ja to hovorím len tak zhruba. A vy hovoríte, že chcete prejsť od tranzitu cez Ukrajinu na Turecko 63 biliónov. A čo? Zbytok na to musí byť infraštruktúra, ktorá neexistuje. A ja si nemyslím, že európske spoločnosti by jednoducho zmenili kontrakty, áno, nechcete dodávať tak teraz vezmeme všetko z grecko-tureckej hranice. No je to vec, ktorou sa treba zaoberať. No a dodnes som nevidel jednu štúdiu ekonomickej zvládnutelnosti na zatvorenie tej ukrajinskej tranzitnej e, trasy. To je hospodárske rozhodnutie a myslím, že sa nám podarí sa k tomu vrátiť a dívať sa na to E, podnikateľskými okulármi, pretože štruktúra existuje, je rozvinutá a treba hľadať v energetickom systéme, obrovské systémy, aj v ukrajinskom plinárinskom sektore. Ukrajinci musia zmodernizovať systém, stransparentniť ho. To je dôležitá trasa pre Ukrajinu, e, stredoeurópske a východoeurópske e, členské štáty, sú ďalších dôležitých. Klientov, no a no to nemôžeme čakať. My potrebujeme eh, sa jednoducho pri praviť na všetky eventuality. Budeme sa venovať diversifikácii, novému masterplánu, juhovýchodnej Európy a optimalizácii infraštruktúry LNG, aby sme zaistili, že čokoľvek sa stane, budeme lepšie pripravení ako v minulosti a súčasťou z toho bude aj spolupráca s vami eh, na práci, revízii bezpečnosti a smernice o revízii eh, revízia smernice o bezpečnosti plynových dodávok. Potrebujeme aktualizovať, modernizovať tak, aby sme zaistili, že budeme oveľa lepšie pripravení na problémy v budúcnosti, ktoré by sa mohli objaviť. Pani Dala hovorila o stredomorskom plynovom centre. Na tom sa už pracuje v decembri v Ríme. Sme rozhodli, že sa vytvoria tri platformy pre stredomorie, pre elektrický prúd, plyn a obnoviteľné zdroje. No až teraz bežia diskusie na expertnej úrovni, čo by sa dalo zlepšiť, ako zlepšiť možnosť dodatočných dodávok zo Severnej Afriky, ale tiež hovoríme s kolegami z Cypru a Izraela o tom, ako e, prepojiť nové rezervy, ktoré sa objavili s potenciálom európskej plinárskej siete. Takže možnosti máme a myslím, že Stredomorie sa stane veľmi dôležitým dodávateľom plynu pre Európsku úniu. Pán Greg hovoril o dokončení vnútorného trhu a úplne s vami súhlasím, pretože musíme sa obrať dvoma vecami, hardwareom a softwareom To potrebujeme upgradeovať, no a modernizovať. vidím tam administratívne bariéry, e, sieťové kódy, ktoré jednoducho vytvárajú obrovské administratívne bariéry. Obchodovanie z NGO, že v niektorých prípadoch je to takmer nemožné. Som videl e, tie dokumenty, ktoré treba pr- predložiť predtým, než sa v niektorých prípadoch dá spustiť obchod. No a potrebujeme sieťové kódy harmonizovať a treba zaistiť, aby prenosové systémy operátory spolupracovali, aby vytvárali prostredie, kde bude môcť prúdiť energia. A treba eh, meniť interkonektory, hardware, možnosti na to, aby sa energia mohla presúvať po Európe. Na to potrebujeme eh, projekty v spoločnom záujme. A ako som už povedal, na to potrebujeme lepší monitoring, aby sme eh, na čas realizovali projekty dôležité pre e, toky energii, ktoré ten vnútorný trh e, s energiami zmenia na realitu. Pani Kalasa e, sa pýtala na ISR, ENSO, ja by som dodal ENSO I a ENSO G, to sú orgány vytvorené regulačnými regulátormi a tiež operátormi prenosových sústav. Ja úprimne povedané Mám oveľa väčšie očakávania o boboch. Oni sú európske orgány, mali by nám pomôcť predkladať praktické riešenia, praktické odporúčania o tom, ako prekonať bariéry, ktoré ešte existujú na trhu. Je vždy veľká pomoc, keď získate pomoc od regulátorov, operátorov, ktorí fungujú na trhu, ale sme zmenili myslenie, nevnímanie na energetický problém len ako problém v rámci národných hraníc, ale treba to vnímať ako, riešenia na európskej úrovni. Už sa dosiahol veľký pokrok, už som o tom ho- hovoril eh, s predsedom ENSO. Hovoria, hovorili, hovorí, že menia myslenie a vidia iný zmenený prístup členských eh, krajín, pretože riešenia sú v Európe nielen v rámci národných hraníc. Pani Bereš hovorila o cene uhlíka. Myslím, že to je jasné, že to je jedna vec, ktorú treba napraviť, aby sme mohli postupovať čo najskôr hľadiska zvytrhovej stability. Viete, že aké sú otvorené otázky, čo treba robiť. 900 miliónov povoleniek. Podľa môjho názoru, ak to bude nevyhnutné, treba ich bokom predložiť možno, preskúmať možnosti, ako by sa dali využiť neskôr, čo navrhovalo viacero z vás, a investovať viac do výskumu a vývoja energetike, nemáme dostatočné, dostatočné prostriedky, takže mali by sme všetky dostupné využiť na výskum a vývoj v oblasti energetiky, to je jedna z možností. A ďalej tiež chápem, že sú tu obavy v tom, ako Lásku Carbon Leakage. Zajtra budem o tom hovoriť na Envy, ale dal by sa uplatniť nejaké úvodné ustanovenie alebo sa týka ETS a reformných návrhov, aby táto otázka bola riadne riešená, pretože treba aby tento parlament to jasne podporil, to by vyslalo jasnú, jasný signál o cene uhlíka. Aj lídrom by e, to ukázalo, že to myslíme vážne. Takže treba aj investorom dať istotu, aby dokázali plánovať a plánovať plánovať svoje investície. Takže Treba sa venovať reformám ETS. Teraz je jasný čas na to, aby sme vyslali uh, jasný signál, nehovorím o konferencii v Paríži, pretože chceme eh, mať silnú vyjednávaciu pozíciu a dobrý zoznam toho, čo sa nám už podarilo dosiahnuť. Eh, otázka pani Kirton Darling, sociálny dialog, toto je jasne ktorou venujú, na ktorej pracujeme s pani Tysonovou. Snažíme sa to začleniť do sociálneho dialógu. Hovorili sme o tom v rámci Shift Transition, čo znamená, že ak sa budeme snažiť o energetickú transformáciu, nemôžeme zabúdať na ľudí, ktorí potrebujú zmeniť alebo získať eh, nové skúsenosti a schopnosti, takže s sociálnymi partnermi to musíme zajistiť a treba nájsť najlepšiu modalitu, ako zorganizovať a sociálny dialog tak, aby to bolo dôležité pre všetkým, všetkých, ako, ako financovať CCS, výskum, myslím, že už tu boli ste dobré precedensy, 300, teraz budeme mať r 400, ktorý pôjde tým smerom a dúfam, že pomocou náležitej ceny sa nám podarí tiež vyslať signál súkromným investorom, aby sa viac angažovali a aby v tom videli istý podnikateľský potenciál, pretože niektoré otázky tiež eh, súviseli eh, s Call. Potrebujeme eh, dobré technológie, ktoré zaistia, že technológia CCS bude fungovať a bude sa dať využívať aj v priemyselnom rozsahu. Ďakujem pekne pani Moody hm, za, za to, že ste zdôraznili význam eh, zapojenia obcí do systému. Viem, že každý systém je iný. Eh, počul som mnoho invest- eh, pozitívnych vecí o Green Fund v, vo Veľkej Británii, čo zvyšuje schopnosť obcí zvýšovať efektivitu budov. No a pomocou tejto flexibility, ktorá je potrebná pre každú konkrétnu krajinu, viem, že systém a často aj obecné právomoci sú iné, ale tá myšlienka chceme pomôcť zvýšiť energetickú účinnosť vašich, vašich budov. Snažíme sa nájsť najlepší spôsob, nielen pre životné prostredie, ale aj z hľadiska vodníkov a z hľadiska energetickej chudoby alebo energetických nákladov. Viacerí z vás hovorili o obnoviteľných zdrojoch. Myslím, že trošku zabudáme na to, že už máme usmernenia štátnej pomoci pre obnoviteľné zdroje, čo reflektuje vyspelosť technológie obnoviteľných zdrojov, ktorá teraz v Európe existuje teraz robíme, teraz meníme spúšťacie si príplatky za obnoviteľné zdroje, chádzame na nejakých prémií, prémií prechádzame na systém aukcií, čiže do roku približne 2017, to znamená úplnú integráciu obnoviteľných zdrojov do energetického trhu hospodárskej súťaže s ďalšími zdrojmi, pretože sme presvedčení o tom, že energia, ktorú sa vyrába z energetických obnoviteľných zdrojov, klesá a ich je cena klesá. A aby to bolo úplne konkurencieschopné, tak to pomôže aj nášmu trhu a bude to viesť lepším cenám. A pán Tošenovský, jedna odpoveď existuje, keď idete na medzinárodné konferencie, je tam jedna nová téma geonomika alebo nová geonomika alebo geopolitika v energetike. Vzniklo to kvôli situácii v súvislosti s ropou a dopadoch, ktoré to má na niektoré krajiny. Vidíme sociálne nepokoje kvôli nedostatku financií, vedie eh, k situácii v súvislosti s energetickou bezpečnosťou, ako vidíme na situácii medzi Ruskom a Európskou úniou. A preto myslím, že treba eh, jasne si povedať, aké sú naše priority, nástroj diverzifikácie a južný plynový koridor je prioritou pre Európu. My sme ochotní ho podporiť a pripravení, pretože to musím tiež, sa musíme vyjadriť veľmi jasno, spolupracovať s členskými štátmi, partnermi v tomto projekte, tak, aby sme nevytvorili nové prekážky, ale tvorili podmienky, aby tento projekt bol úspešný a poučili sa z minulosti, ako ste povedali vy. No a posledný príspev pána Eriksona, pána Gierka, pani Kapelle, ktorí hovorili o obnoviteľných zdrojoch, o skutočnosti, že nepotrebujeme len inteligentné siete, ale aj kvalitné skladovanie energie, ktorá sa vytvorí. No a ak sa pozriete ešte na moju prezentáciu, kde sme, tak čo sa týka energetického skladovania, tak zaostávame za azijskými konkurentami a treba zaistiť, aby sme dokázali nielen vyrábať obnoviteľné zdroje, ale aby sme to dokázali aj prevážať a skladovať. Pretože tak skompletizujeme ten cyklus a pomôže na tom prekonať a o toho, o čom hovoril pán Gierek, tých 28 národných politík. V energetike je to náročné a neefektívne. Eh, je to aj nákladné a musíme postupovať lepšie v budúcnosti. Pán predseda, ja som sa snažil zodpovedať maximum otázok, ktoré bolo položené zo strany poslankyň poslancov tohoto výboru. Chcem sa v každom prípade poďakovať za otázky a ich záujem a teším sa na naše diskusie v budúcnosti. Ďakujem. Eh, Áno, ďakujem pekne. Bolo to veľmi zaujímavé pre nás. Strávili sme viac ako dve hodiny. A v rámci tejto diskusie bolo také by ďalšie vypočutie, pán podpredseda, ako pred niekoľkými mesiacmi. No ale aby som ešte dodal, bolo teraz menej stresujúce. Áno, áno, aj pre nás. Ak teda ešte môžem niečo dodať, pokiaľ ide o môj názor, implementácia existujúcej legislatívy na úrovni členských štátov, to je to najdôležitejšie v blízkej budúcnosti lebo vieme, aké je to zložité a bez toho, aby sa to riešilo na súdnom dvore. Je to vždy možné, samozrejme dá sa to riešiť na súde, ale je lepšie presvedčiť štáty, aby postupovali radšej žalným spôsobom. Takže čakáme na ďalšie návrhy Európskej komisie, cestovné mapy, pokiaľ ide o energetickú úniu, pokiaľ ide o Paríž, a pokiaľ ide aj o interkonektory, pokiaľ ide o to, ako riešiť celý tento problém, to bude veľmi dôležité z hľadiska nášho výboru a my sa vám chceme striečne poďakovať za to, že ste prišli dnes medzi nás a strávili s nami viac ako dve hodiny. Ďakujem. Well, colleagues, ladies and gentlemen, we've got... Kolegyne, kolegovia, máme tu ešte ďalší bod nášho programu, ktorý je rovnako dôležitý. A ja viem, že máme mnohé zasadnutia. Okay. Dámy a páni, takže pristupujeme k poslednému bodu nášho programu. A posledným bodom nášho programu, ak vás môžem požiadať o to, aby ste sa usadili, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, poprosím vás, usadte sa. Ak nechcete tu ostať v tejto miestnosti, áno, je mi to ľúto, nie je to dobrá myšlienka iste, ale môžete opustiť tú miestnosť, ale ak áno, tak vás poprosím, aby ste potichu odchádzali. Ďakujem. No a ide tu o využitie potenciálu výskumu a inovácie modrej ekonomiky na, tvor, na rast a tvorbu pr- pracovných miest. Je to posledný bod nášho programu, pokiaľ ide o naše dnešné zasadnutie. A ak by som teda mohol požiadať nášho spravodajcu, kolegu Ferreiru, aby nám predstavil svoj materiál, nech sa páči. Máte slovo. Dobrý Eh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja viem, že dnes asi nebude možné zrazať viac ako takú všeobecnú diskusiu o výmen názorov, takú predbežnú, pokiaľ ide o to, čo by bol istý prístup k tejto správe. Tu ide o to, aké, sú, aké ten rámec, aké sú tie ciele, No a zároveň by som si chcel vypočuť vaše vlastné stanoviská zo strany tieňových spravodajcov, ako aj zo strany iných poslancov vo všeobecnosti. A samozrejme, rád by som si vypočul aj názor komisie. Že pokiaľ ide o túto oblasť, o oceány a moria, Vieme, že vlastne sú to už dlhodobo veľmi dôležitým zdrojom pre ľudstvo, takže pokiaľ ide o oceány a moria, pre všetkým v posledných rokoch, alebo vlastne aj v poslednom v druhej polovici 20. storočia nastala tam výrazná kvalitatívna zmena. Pokiaľ ide o tradičné aktivity, ktoré sa týkajú rybárstva a prepravy, poviedli potom k novým aktivitám, vznikli teda nové činnosti, ako napríklad využívanie obrovských zdrojov moria oceánov všeobecnosti. A tu ide o to, ako vykonávať prieskum iným spôsobom, novým spôsobom, aby to bola zmena v porovnaní s tým, čo sa využívalo teraz. Nevyužívať morel ako zdroj rýb a mm, trasu pre prepravu. Takže tu sú určité veci, ktorými sa budeme musieť zapodievať viac v najbližších rokoch. Je tu výrazný nárast, pokiaľ ide o aktivity, pokiaľ ide o dopravu a to je prepojené napríklad aj s turizmom. To znamená, že je tu čoraz väčší záujem ktorý sa zameriava aj vo všeobecnosti na hľadanie zdrojov fosílnych palív v oceánoch a moriach a Samozrejme, to sa týka aj prieskumu pevnin, pevniny, ale je to vlastne nový zdroj v forme hľadania minerálnych zdrojov v oceánoch a More je to energetický potenciál, ktorý súvisí s príbojom mora. A potom samozrejme ide tu o morskú biomasu, ktorá sa môže využiť na výrobu energie a dôležitosť tejto biomasy čoraz viac rastie. Je tu čoraz viac biotechnológií, ktoré súvisia s morom, takže celkovo, pokiaľ ide o aktuálnu situáciu, Samozrejme, vznikajú tu zásadné výzvy, nové výzvy, ale aj spoločenské výzvy. Um no a vystáva tu otázka, ako budeme reagovať na tieto výzvy. A tu sa musíme opierať o lepšie poznatky tohoto modrého prostredia. Ide o to, ako môžeme ho riadiť, ako môžeme zachovať tie obrovské zdroje, ktoré sa nachádzajú v mori a oceánoch a potom samozrejme ide o ochranu pobrežia. Nechcem tu hovoriť nejako dlho, No a sú tu tradičné sektory, ako aj novovznikajúce sektory. Tradične tu máme rybolov, potom tu máme námornú dopravu, ale aj suchozemskú vnútornú dopravu. Máme tu napríklad loďarské aktivity, turizmus, ale aj obranu, áno. Ide o obranu našich, našeho pobrežia, to je tiež veľmi dôležitá činnosť. A sú tu samozrejme vplyvy klímy a zmeny klímy, vznikajú tu nové zdroje a ja by som tu doplnil napríklad akvakultúry no a s tým všetkým súvisia obrovské výzvy. No a pokiaľ ide o našu správu, my sa snažíme zamerať na inovácie, ktoré sa týkajú modrej ekonomiky, Takže ide o to, či sa máme pozerať iba na tie vynárajúce sa sektory. No, tu by som sa chcel poradiť s vami, ale máme zvoliť taký širší rámec, ktorý by pokrýval tradičné sektory, rybolov, akvakultúry. Tam sú obrovské príležitosti, obrovské výzvy, pokiaľ ide o udržateľnosť. Potom ide tu o ďalšiu tému, napríklad boj proti nelegálnemu rybolovu, Áno, je tu množstvo inovácií, ktoré sa tu realizujú a inovácie môžu vytvárať množstvo nových pracovných miest. Takže pokiaľ ide o akvakultúry, s tým súvisia veľké výzvy, ktoré sa týkajú našich spoločnosti a síce ide o to, ako produkovať viacej rýb. Tu ide o to, ako napríklad ako využiť aj nové druhy na akvakultúry. No a musíme sa na to pozerať v celku. Takže napríklad je taká tradičná aktivita ako stavba lodí, aké sú tu možnosti, inovačné aktivity, v minulosti to bol veľký trh aj v Európe, liberalizoval sa, potom skutočne túto oblasť prevzali e, azijskí lodiari. No a tu ide o to, ako využiť tento inovačný potenciál a zamerať sa na efektívne inovácie, ktoré nám skutočne umožnia bojovať alebo zvládať tú hospodárskú súťaž, ktorá sa týka ktorá prichádza z azijského priestoru, takže je tu množstvo tém, ktorými sa môžeme zapodievať. Už som hovoril napríklad o tom, ako by sme mali chrániť naše pobrežie. To si vyžaduje množstvo inovačných aktivít. A samozrejme sú tu aj nové možnosti využívanie minerálnych zdrojov, potom využívanie energetických zdrojov, biotechnológie. A samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sa tu vytvárali nové sektory, ktoré by zabezpečovali hospodársky rast a vytvárali nové pracovné miesta. Takže toto je ten ekonomický efekt, ktorý potrebujeme. Takže čo by sme mali v tejto oblasti pokryť? Asi všetko. Dovolte, aby som to aspoň heslovite spomenul. No a ja si myslím, že sú tu isté obavy, na ktoré by sme mali nejakým spôsobom reagovať v tejto správe. A tu ide o to, že sú to veľmi citlivé zdroje, o ktorých diskutujeme. Ide tu o zdroje, ktoré znamenajú obrovskú hodnotu a sú veľmi rozdielne. Ide tu o určité environmentálne podmienky, ktoré sú veľmi citlivé, takže sú tu veľmi silné záujmy, ktoré sa týkajú ochrany verejného záujmu. Musíme zabezpečiť, aby celý tento proces prebiehol veľmi obozretne a dôsledne, pokiaľ je využívanie zdrojov, takže to spoločné záujmy, verejné záujmy, ktoré musíme obhajovať voči takému sektorálnemu alebo súkromnému prístupu No, vidím, že asi som vyčerpal už môj čas, takže na záver by som ešte chcel dodať nasledovné. Chcel by som spomenúť body, ktoré sa spomínajú po znamení komisie a ide o to, ako lepšie zohľadniť tie štruktúry, ktoré vlastne existujú v tejto oblasti a sú významnými aktérmi. Tu ide o samotnú štruktúru a tu ide samozrejme o finančné programy, a potom je o to, aké sú ciele. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Bude ešte možnosť sa vyjadriť na záver našej diskusie. Teraz dostanú slovo tenevi spravodajcovia, takže pani Dali, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Ferreira, za takýto detailný úvod. Keď som sa začal zapodívať touto témou, pripravila som sa na to, naštudoval som si mnohé materiály a bývalá komisárka Gegen Quinn hovorila o určitých veciach, hovorila o tom, že vieme viac o povrchu mesiaca a Marsu ako o morskom dne. A to je pravda, áno, pokiaľ ide o modrú ekonomiku a inovácie, pokiaľ ide o morské a oceánske priestory, musíme sa na ne zamerať. Tu ide o to, že môžeme ich využiť na to, aby sme riešili také e, výzvy, ako sú klimatické zmeny, môžeme ísť okrok ďalej, okrok ďalej a môžeme povedať, že pokiaľ je inovácia a múdru ekonomiku, tak nám môže pomôcť na to, aby sme zvládali také výzvy, ako vytváranie pracovných miest, hospodársky rast. To v tejto dobe, keď hovoríme o kríze, ja by som sa chcela poďakovať komisii za tento akčný plán, ktorý sa týka inovácie a modrej ekonomiky. Musíme si uvedomiť, že je tu značný potenciál pre modrý rast v EÚ a tu použia, po, po, poukážem na niektoré sektory, ktoré spomínal pán Ferreira, ale napríklad akvakultúry, turizmus v rozličných formách, modrá energetika, ekonomika, využívanie morského dna a tak ďalej. Takže máme tu príležitosť, že sa môžeme ocitnúť situácii, kde môžeme vytvoriť udržateľný rast a zamestnanosť, pokiaľ ide o eh, morské ekonomiky a ide o to, že môžeme tu vytvoriť hospodársky rast v také oblasti, ako ide offshore, eh, obnoviteľné zdroje energie a zároveň podporiť výskum, ktorý sa týka sektora modrých biotechnológií. No a predovšetkým ide o to, a ako to zabezpečiť? Na to potrebujeme samozrejme rozvíjať poznatky a zručnosti a potrebujeme mať lepšiu specializáciu, odbornú prípravu. Myslím si, že celkovo je to pre nás príležitosť, ako vytvoriť pracovné miesta z dlhodobého hľadiska, ako vlastne zabezpečiť vyššiu mieru výskumu a potom ako mať taký výskum, kde sa bude spolupracovať. Celkovo je to určitá príležitosť, ako vytvoriť skutočné inovácie a také prostredie, kde budeme podporovať opatrenia, ktoré podporujú malé a stredné podniky, zatiaľ čo sa budeme zameriavať aj na súkromno-verejné partnerstva. Takže tri stručné body. Najprv Začnem tým, že EÚ má využiť v plnej miere potenciál, ktorý znamená modrá ekonomika. Na to potrebuje mať dobre pripravené pracovné sily, ktoré disponujú potrebnými zručnosťami a znalostiami a zároveň musíme uplatňovať moderné technológie, nástroje a vybavenie. Po druhé, myslím si, že všetky členské štáty musia zohrávať značnú úlohu ale ja by som bola rada, keby tu viac spoločných krokov, pre všetkým, keďže je tu viacero zásadných e, záležitostí, ktoré sa musia riešiť tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. A tu ide napríklad o tri oblasti pre všetkým. Ide tu o to, ako zabezpečiť poznatky a získať viac poznatkov o moriach a oceánoch, šíriť povedomie, pokiaľ ide vývoj a výskum a potom ide o to, ako zabezpečiť inžinieri, vedci, pripravení, dobre pripravení pracovníci, ktorí môžu pôsobiť v námornom prostredí. No a na záver si myslím, že súkromný sektor musí hrať dôležitú úlohu v rámci celého úsilia. Súkromný sektor môže identifikovať a zameriavať sa na aktuálne potreby na troch, a môžu uplatňovať e, potrebné projekty. Na záver som chcela povedať, že pokiaľ ide o inovácie modrú ekonomiku, môže to pomôcť zotaveniu európskeho hospodárstva, môže to podporiť rozvoju pobrežných regiónov Európy. Aktivity v rámci tohto návrhu znamenajú značný potenciál, pokiaľ je využívanie námorných zdrojov udržateľným spôsobom, zároveň to môže zabezpečiť zamestnanosť a rast v Európe. No a ja už sa teším na ďalšiu prácu s kolegami na tomto výbore, Chcem spolupracovať s komisiou a pre všetkým sa teším na spoluprácu s pánom Ferreirom. A ide o to ako zárokovné otázky, na čo sa máme zamerať v rámci našej ďalšej práce. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie v mene SAD. A teraz kolega Maragal za zelených. Ďakujem pekne. Pán predseda. Ja si myslím, tak ako vlastne to povedal už správne pán Ferreira, že je tu pred nami obrovská príležitosť, obrovská šanca dosiahnuť niečo. Pokiaľ ide o samotnú tému, Častokrát sa na ňu žiaľ zabúda, keď sa vypracovali stratégie na rovni EÚ, existujú mnohé programy, mnohé veci sa vykonali, ale jednoducho, čo nám chýba, je skutočná stratégia, ktorá má jasne zadefinované ciele a jasne zaangažuje v tejto oblasti. Myslím si, že celkovo tu máme dobrý základ, dobrý pracovný dokument a ja by som ešte chcel donať, že som získal ten dojem, že Samozrejme sa musíme sústrediť v rámci nášho úsilia na to, čo je podstatné. A je samozrejme dôležité, aby sme mali dobrú spoluprácu. Celkovo si myslím, že pokiaľ ide o dokument komisie, je tam analýza, ktorá je skutočne špecifická, zameriava sa na túto tému a týka sa všetkým morských zdrojov a mám pocit, že predovšetkým tu ide o to, ako využiť z ekonomického hľadiska možnosti, ktoré núkajú morské zdroje, to je dobré, ale ide o to, vlastne ako to spomínal pán Pereira, musíme, Pereira musíme to vytvoriť určitú líniu, musíme sa zamerovať na blaho našich občanov, musíme zabezpečiť rovnováhu medzi možnosťami, pokiaľ je o ekonomické využívanie morských zdrojov a zároveň musíme myslieť na udržateľnosť a ochranu životného prostredia a dbať na verejné záujmy. No a samozrejme sú tu určité rizika, pokiaľ ide o tento pracovný dokument, a síce, že sa to celé bude zameriavať iba na ekonomické aspekty. To znamená, že musíme sa zamerať na to, ako to zosúľadiť s inými záujmy, inými programami. No a myslím si, že je jasné, že súhlasíme s tým, aby tu bolo zameranie na to, ako získať viac informácií, podporiť výskum a vývoj. To je veľmi nevyhnutné dosiahnutie pokroku a samozrejme súhlasím aj s tým, aby tieto veľké koncepty e, boli správne zamerané, aby to nebolo príliš široké. Musíme požiadať komisiu, aby sa to špecifikovalo, aby to boli veľmi konkrétne opatrenia, ktoré sa môžu merať a kontrolovať, tak aby sme potom aj vedeli, čo vlastne máme v úmysle v tejto oblasti. No, samozrejme, ide o to, že máme tu aktivitu, ktorá sa týka, tak povediac, mapovania habitatu. Áno, tu ide o to, že si musíme pripomenúť, vlastne aké bohatstvo, aké zdroje e, no, obsahujú tieto morské priestory. No a poďme ešte k téme pobrežia. Myslím si, že každý nový poznatok by mal viesť k tomu, aby sme zvýšili naše úsilie, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, ochranu jednotlivých živočíšnych rastlinných druhov. Je dôležité postupovať touto cestou a musíme možno ešte ísť nad rámec toho, pokiaľ ide o tieto programy, tak ako je to tu uvedené a samozrejme musíme mať veľmi jasnú stratégiu s jasnými cieľmi, s jasnými indikátormi a samozrejme táto stratégia musí obsahovať všetky aspekty, ktoré sú prepojené s modrou ekonomikou. Ďakujem pekne. Like floor, Niekto by sa chcel ešte ujať slova? Nech sa páči, pani, pani Múri, ďakujem pekne. Budem stručná, chcela som sa dotknúť len toho, čo súvisí so zamestnanosťou. Nuž, ja tu zastupujem juhovýchod Anglicka, takže keď si viete predstaviť tú mapu, tak máme dosť veľké pobrežie, ale aj okolo tohto pobrežia je množstvo rôznych e, komunít, e, ktoré sú akoby zabudnuté a majú, je tam množstvo, vysoký podiel nízko platenej práce a e, myslím si, že to, čo sa týka námorníctva a tých technológií v ňom, to, to tiež sa tohto týka, pretože keď chceme mať e, dobrú kvalitu pracovných miest a v modrej ekonomike, toho sú presne tie oblasti, ktoré to zúfalo potrebujú. Ďakujem pekne Už sa nikto nehlási, tak ja by som ešte mohol tiež vyjadriť, tak môžem teda dať slovo komisii z DG Mare. Myslím, že je to pán King, ktorý má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj, toto je dôležitá časť práce DG Mare. Myslíme si, že potenciál rastu pracovných miest v námorníctve či v modrej ekonomike, ako to my nazývame, má vysoký potenciál a mohol by rásť. A v tomto zmysle to sú dobré správy pre tých, preto ako môže modré hospodárstvo prispieť e, tomu, aby sa ľudia mohli vrátiť do práce, predovšetkým v pobrežných regiónoch. V roku 2012 sme pripravili oznámenie, ktoré sa týkalo na potenciálneho dopadu e, na námorníctvo modrú ekonomiku. Predpokladalo sa, že by sa mohli vytvoriť 2 až 3 milióny nových pracovných miest do roku 2020, ak sa príjmú tie správne politiky tie možno nie sú, nemusia byť ešte také ambiciozne, ale skúmali sme rôzne e, e, sektory, ako napríklad e, sektor pre oceánsku energiu, vytvorili sme fórum, aby všetci zúčastnení tvorcovia politik, priemysel a tak ďalej skúmali rôzne druhy morskej energie, ako je napríklad energia z prílivu a podobne z vln. Ehm, to určite je, predstavuje veľký, to, sú, to bude určite predstavovať dôležitý zdroj energie v najbližších rokoch v EÚ. A my sme týmto oznámením sa snažili riešiť otázku zručnosti a inovácií, pretože si nemyslíme, že táto modrá ekonomika môže byť úspešná bez toho, aby mala dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu a musíme zabezpečiť, aby európske fondy a členské štáty s prostredníctvom ich fondov prispeli rozvoju aj iných e, odvetví a nie len tieto nové sektory, ako napríklad e, banic, banská činnosť na morskom dne a podobne, ale aj tradičné hospodárstvo alebo tradičné odvetvia, ako napríklad je lodiarstvo a rybolov. A e, boli tu dostatoč, sú tu dostatočné prostriedky pre, modré, pre modrú ekonomiku a je tu aj množstvo projektov aj v rámci pracovného programu 2014-2015 a to je veľmi na pomocný krok. Ale táto, tieto inovácie sa tiež nedejú izolovanie. E, inovácia v modrej ekonomike to je z dôsledok sú interakcie medzi podnikom, priemyslom, vedou, výskumom, e, pretože e je dobrá v tom, ako financuje vedu a výskum, ale potom nemá už EU dobrú schopnosť pretaviť tieto uh, výsledky vedy a výskumu do reality. Takže dúfame, že práve to, čo sme oznámili v tomto, uviedli v tomto oznámení, že to e, trošku pomôže to, čo je potrebné pre, pre výskumníkov v rámci tohto programu a aby sa fyzicky spojili podnikatelia s vedcami, aby naozaj tu mohlo byť užitočné využitie um, znalosti oboch e, a takýmto spôsobom budeme vlastne podporovať presadenie inovácií do praxe. Ďakujem pán predseda. Predseda, ďakujem pekne za vyjadrenie stanoviska Európskej komisie. Dôležité je vedieť, aký má názor, pretože je treba pre všetkých nás vedieť, ak, my musíme vedieť, aká je stanovisko komisie, aby sme vedeli, aké kroky podniknú. No teraz by som dal slovo pánovi Ferrerovi, aby to zhrnul. Takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili tejto diskusie aj za vaše prednesené názory a je naozaj vidieť, že je tu vysoký potenciál v voľbe pracovných miest v modrej ekonomike. Niečo, o čom som sa nehovoril vo svojom vystúpení na začiatku, ale súvisí to so vzdelávaním a o tom, ako peniaze idú do vz- inovácií a do vzdelávania, tak aby sme mali správnych ľudí, ktorých budú príslušnú kvalifikáciu a v posledných rokoch sme boli svedkami aj určitého zlepšenia situácie, avšak niekedy sa veci necelkom podarili, pretože boli tu prijaté zlé investičné rozhodnutia. Potrebujeme naozaj dobre preškolených ľudí, tak aby sme robili takisto veci za tých najlepších možných podmienok tom najlepšom rámci. Takže to musí byť kompatibilné s našimi cieľmi. Hovoríme tu o rámci 2020. Vy ste takisto hovorili, že niektoré projekty už boli aj zvolené v tejto oblasti. Takže budeme musieť urobiť prieskum toho, ako sa týmto, ako, je toto úspešné a ako sa darí rámcového programu pre vedu a výskum. Určite budú rôzne názory, ale nezabúdajme, že došlo aj k výrazným škrtom a um, práve aj v tejto konkrétnej oblasti aj ja tu poukazujem aj na trvalú udržateľnosť, pretože by to malo byť um, niečo takého multidisciplinárneho charakteru. Nemali by sme opakovať už e, tie chyby, ktoré sme urobili na zemi aj na mori. A chceme, zabezpečiť trvalé udržateľné využitie zdrojov, tak neopakujme škodlivé modely, ktoré sme uplatnili e, na zemi a tie isté modely neuplatňujeme na more. To, s tým sa mož, tým možno len súhlasiť. Ďalej, takisto tu bolo povedané, že nemali by sme sa sústrediť iba na jeden sektor, pokiaľ ide o morské dno, ale mali by sme skú, preskúmať veľké možnosti, povedala, povedal to aj zástupca komisie, ktorým oblast, ktoré oblasti by sme mali preskúmať. Tak čo ešte by som k tomu mohol dodať? V tejto chvíli vlastne už nie čo dodať. Máme pred sebou ďalšie rokovania a zasadnutia pri riešení tejto veľmi e, vysoko zaujímavej témy. A v neposlednom rade e, ja by som mal spomenúť aj tenených správodajcov, ale určite by možno, že stálo za to, keby sme mali vypočutie v tomto výbore na túto tému. Ja viem, že máme toho veľa a že možno, že nie je také jednoduché zorganizovať počutie, ale možno by sme možno mohli nájsť prostriedky, aby sme tu priviedli odborníkov. Predseda, takýto návrh eh, je treba predložiť koordinátorom, aby bol na zváženie a teraz, aký je časový harmonogram, čiže preskúmanie správy 23. 4. E, marca a termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov pred 21. marca. Takže na dnešok toto je všetko. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli s nami. Budúca schôdza je 23. februára od e, od 3 do, pol, 3 do pol 7 a potom ďalšie 24. februára od 9 do 12.30 a potom od 3 do 18.30, takže 23, 24 február. Teším sa na vás. Uvidíme sa o 3 týždne.